Yes, hello everyone. Uh, we can... Takže ešte raz príjemné popoludne všetkým. Môžeme pokračovať uh, v našej práci. A konkrétne budeme mať výmenu názorov s komisárom Velom. A pôjde o lov chránených druhov. Viete, že Únia vo všeobecnosti sa zaviazala k ochrane prírody od prijatia smernice o vtákoch v roku 1979, ktorou sa chránia všetky druhy vtákov, ktoré sa prirodzene vyskytujú na území únie. Nuž a navyše tu bola ešte aj smernica z roku 1992 o biotopoch, ktorej cieľom je chrániť biodiverzitu a taktiež veľké mesožravé druhy a ich biotopy. Lov chránených druhov je eh, veľmi aktuálnou témou v viacerých členských štátoch. V Rumunsku máme množstvo veľkých eh, mesožravcov, ako napríklad eh, rys, vlk alebo medveď. Nuž a Rumunsko v Rumunsku konkrétne žije 39 hnedých medveďov a 21 rysov ostrovidov z celkovej európskej populácie. A tí potrebujú značne veľké teritória, častokrát sa prekrývajú aj s územiami, na ktorých je aktívny človek. Takže naozaj veľmi dôležité nájsť tú správnu rovnováhu medzi ľudskou aktivitou a ochranou biologickej diverzity a samozrejme predovšetkým verúc do úvahy potreby veľkých predátorov. Toto teda bola vec, o ktorú žiadali viacerí členovia nášho výboru. Sme veľmi radi, že pán komisár si našiel čas a prišiel s nami diskutovať o tejto veľmi aktuálnej téme pre všetkých občanov členských štátov EÚ. Takže bez ďalšieho e, odkladu, nech sa páči, pán komisár, veľa máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, príjemné popoludne, milí kolegovia vážení členovia. E, taktiež ďakujem pekne za pozvanie. Chcem vám tiež poďakovať za vašu podporu, pretože tá bola pre nás naozaj vždy veľmi dôležitá v otázkach environmentálnej politiky počas môjho mandátu. A to najmä pokiaľ ide o našu legislatívu v oblasti ochrany prírody. To bolo jasné aj počas kontroly vhodnosti e, eh, smernice o biotopoch. E, ktorej výsledky sme zosúladili aj s akčným plánom EÚ v daných oblastiach. Vaše odporúčanie, aby sme na týchto smerniciach aj naďalej trvali, aby sme si ich ponechali, e, ovplyvnili aj naše závery v rámci kontroly vhodnosti. Vaša, vaše uznesenie, pokiaľ ide o akčný plán, tiež potvrdilo toto smerovanie. Je jasné, že by sme sa všetci mali spoločne zaviazať k ochrane európskeho prírodného dedičstva, biotopov a druhov živočíchov. Tak Taktiež e, je mi jasné, prečo voláte a prečo tvrdíte, že toto sú naliehavé otázky, pokiaľ ide o situáciu biologickej diverzity e, v EÚ. 60-percentný pokles, ktorý zdôraznila WWF vo svojej práci, e, pardon, správe z roku 2018. A taktiež nedávne Eh, správy o tom, že nám naozaj klesajú eh, množstva nových eh, mláďat, nových živočíchov, tak toto je naozaj vec, ktorú ťažko možno stráviť, ale treba sa venovať týmto otázkam je stále zvláštne, že napriek takýmto správam ešte váhame s ochranou a s konkrétnou legislatívou. Je jasné, že príroda je naozaj kľúčovou eh, pre, našu, pre naše blaho, pre našu potravinovú bezpečnosť, ale predovšetkým našu existenciu a prežitie zaražajúcich 77 európskych druhov a 84 našich biotopov sú naozaj vo veľmi zlom e, stave. Nejaké pokroky sme dosiahli, ale čo sa týka zlepšenia situácie, to je na teraz veľmi malé, takmer zanedbateľné. Výsledkom toho je, že že sa nám nepodarí eh, splniť tie ciele v otázkach biologickej diverzity, na ktorých sme sa zhodli v roku 2010. Určite sme nenastúpili tú správnu cestu, ale máme tu určitú nádej. Minulý november sme mali COP14 v Sharm Sheikh a tam nás vyzvali, aby sme posilnili svoju, svoje činnosti v tejto oblasti, tak sme začali prípravný proces pre rámec biologickej biodiverzity e, po roku 2020. O tom hovoriť aj na COP15 budúci rok. Ja si myslím, že konečne sme dosiahli takú ideálnu dynamiku, aby sme mohli naozaj chrániť prírodu správnym spôsobom, ale na toto potrebujeme naďalej riešiť e, a používať všetky mechanizmy, ktoré k, tejto, e, k dispozícii v tejto oblasti máme. Som veľmi rád, že napríklad Francúzsko e, chce spraviť z biologickej dio- e, diverzity počas svojho predsedníctva v G7 prioritu a taktiež naplánovali summit v auguste. Ďalším summitom v oblasti biologickej diverzity ten máme naplánovaný na rok 2020 na úrovni valného zhromaždenia OSN. Aby sme aj naďalej zostali lídrami v tejto oblasti, tak potrebujeme naozaj správnym spôsobom uplatňovať naše politiky a potrebujeme chrániť našu prírodu a prispievať k jej obnove. Východiskovú situáciu máme dobrú, máme aj naozaj veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o smernice na ochranu biotopov a druhov e, živočichov a rastlín. My potrebujeme naozaj ochraňovať nielen oblasti Natura 2000, ale aj tie ďalšie. Musíme ďalej stavať aj naše, naše iniciatíve v oblasti operovačov a potrebujeme naozaj e, zapracovať aj na ekosystémových službách, zapracovať ich aj e, do množstva tých rozhodnutí, ktoré príjmame. V reakcii na kontrolu vhodnosti sa budeme zameriavať viac na vykonávanie našich politík, a to najmä prostredníctvom akčného plánu pre prírodu, ľudí a hospodárstvo. Množstvo takýchto naplánovaných činností už nám v praxi funguje. Som, veľmi, eh, som si istý, že sa nám tento akčný plán eh, podarí vykonať eh, v jeho celku, a to do konca tohto roka. Vaše zapojenie do týchto otázok bolo na teraz naozaj veľmi užitočné. Je dôležité ale konať aj na lokálnej a regionálnej úrovni. Vy ste práve facilitátormi v tejto oblasti. Prvým výsledkom, na ktorý by som chcel poukázať, je nárast eh, financovania eh, prírodných projektov v rámci programu LIFE pokiaľ ide o ďalšiu ochranu chránených druhov nuž. A potom členské štáty aktualizujú aj svoje e, rámce priority, prioritných akcií, pokiaľ ide o investovanie a používanie európskych financií e, v oblasti biotopov a ochrany druhov v, v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca. Nuž a potom e, je to vykonávanie jednotlivých právnych eh, predpisov tak, aby sme eh, dodržiavali ciele, ktoré sme si nastavili pre oblasti chránené v rámci Natura 2000. Pokiaľ ide o oblasti Natura 2000, tam máme plány riadenia a primerané eh, opatrenia a podarilo sa nám teda vykonávať ich doteraz na 70%. Ďalej by som chcel hovoriť aj o dialógu. Komisia mala bilaterálne zasadnutia s vnútroštátnymi orgánmi a zainteresovanými stránami v 11 členských štátoch. Hovorili sme o výzvach a úspechoch pri e, e, uplatňovaní alebo pri implementácii e, smerníc o prírode. Toto samozrejme opäť posilňuje ochranu biotopov a jej jednotlivých druhov živočíchov. Čo sa týka členských štát a zainteresovaných strán, my sme spoločne s nimi začali pracovať už na takom usmerňovacom dokumente a čo skoro budeme pokračovať pokračovať v našom dialogu. Tento dokument bude e, obsahovať ozvečené postupy, tak aby sme mohli si e, vymieňať naše skúsenosti, naše vedomosti a jeho cieľom je taktiež objasniť existujúci legislatívny rámec a predovšetkým flexibilitu, ktorú poskytuje. Nie ale E, nemáme tam ale nejaké usmernenia, čo sa týka výkladu jednotlivých právnych predpisov. Na základe judikatúry Európskeho súdneho dvora v tejto oblasti ňou sa naozaj treba riadiť a teda je jasné, že existuje flexibilita v tejto oblasti a my sa budeme snažiť zvyšovať povedomie o tejto flexibilite. E, pracujeme v dobrom duchu, dialogov, napríklad e, pokiaľ ide o platformy pre veľké mesožravce na úrovni EÚ, ale aj jednotlivých členských štátov, Španielsko, Taliansko, Rumunsko, Fínsko, Nemecko alebo Francúzsko. Rozhovor je totiž vždy veľmi dôležitý a je to najlepší spôsob minimalizácie e, konfliktov. Čo sa týka veľkých mesožravcov, viem, že aj parlament sa touto témou e, zaoberá a tento mesiac mal aj príležitosť prihovoriť sa plénu, pokiaľ ide o túto tému. Akčný plán pre ľudí, prírodu a hospodárstvo ďalej podporuje používanie fondov na rozvoj e, vidieka. Nuž a obhajuje tie myšlienky, ktoré sme e, obhajovali aj na stretnutiach v rámci e, rámca pre rozvoj vidieka. Ja som e, útvary komisie informoval o tom, že treba vytvoriť aj priamo v teréne, zorganizovať priamo ad hoc stretnutia, aj výbor regionov, ale napríklad aj vnútroštátne alebo regionálne orgány budú pozvané a naše útvary komisie teda navštívili mnohé oblasti kde máme problémy s eh, akceptáciou života napríklad eh, rysov alebo eh, vlkov a podobne. Bolo to či už v Rumunsku, v Taliansku, Nemecku alebo vo Francúzsku, kde sme sa snažili v rámci už existujúceho právneho rámca hľadať nejaké konkrétne riešenia. Máme samozrejme obmedzené zdroje, takže bolo veľmi dobré, keď sme videli, že E, prebehlo partnerské preskúmanie v rámci EIR, environmentálne, e, alebo teda preskúmanie e, implementácie environmentálnych právnych predpisov. No a teda vidíme, že si členské štáty a ich jednotlivé orgány vymieňajú skúsenosti a vidíme, že naprieč Európskou úniou čelia podobným problémom. Napríklad v Španielsku to bola otázka e, medúz, potom v francúzsky, e, vo Francúzsku to bola otázka vlkov, riadenia populácie vlkov. A mohol by som samozrejme uvieť aj iné príklady. Pokiaľ ide o smernice o vtákoch a biotopoch, e, tam pokrývame viac ako 500 druhov, ale iba malé množstvo predstavuje skutočný problém, pokiaľ ide o ich koexistenciu s ľudskými činnosťami. Veľké mesožravce, to je naozaj veľmi citlivá otázka. Je mi jasné, že obavy v niektorých z vašich volebných obvodov sú naozaj legitímne, ale netreba zo zreteľa strácať e, dôvod, prečo ich potrebujeme ochraňovať. Či už ide o medveďa, rysa alebo vlka, tie sú naozaj veľmi dôležitou e, súčasťou e, nášho dedičstva biologickej diverzity a taktiež ekosystémov. A práve Veľká časť tohto e, dedičstva je v súčasnosti teda ohrozená. Komisia by chcela e, na ich ochranu a na to, aby vám pomohla použiť všetky možné nástroje. Nuž ale na záver je to vždy na e, orgánoch jednotlivých členských štátov, aby príjmali tie opatrenia, ktoré zodpovedajú miestnym podmienkam. Členské štáty sú zodpovedné za riadenie, ale taktiež aj za príjmanie plánov obnovy populácie jednotlivých druhov podľa toho, aký je ich stav. Takéto plány sa musia opierať o vedecké dôkazy a musia byť v súlade s európskou aj vnútroštátnou legislatívou. Toto bolo to posolstvo, ktoré sme spoločne s komisárom Hoganom e, vyslali e, ministrom e, poľnohospodárstva a životného prostredia 11. februára. Dúfam, že môžete toto naše stanovisko podporiť. Nože teraz zo pár slov k vtákom. Máme tu akčné plány, ktoré sa týkajú 16 druhov vtákov a to vrátanie value for Europe. Once coming, It is now threatened and I have... Hrdličky. Uh, Teraz e, žiadame, aby členské štáty naozaj plne začali uplatňovať e, tieto akčné plány a to aj vo svetle moratória na lov niektorých týchto vtákov podľa ich e, stavu. Komisia aktualizuje aj e, dokument tých kľúčových pojmov. Tam sa hovorí napríklad o e, sťahovaní vtákov, ktoré môžu byť predmetom lovu, o ich e, úrovni reprodukcie a podobne. Toto bude dokument, ktorý pomôže členským štátom vypracovať koherentnejší prístup, tak aby sa mohli uistiť, že obdobie lovu sa nebude prekrývať s tými obdobiami, kedy sú vtáky najzraniteľnejšie pokiaľ ide o úsilie ochraňovať tieto vtáky, je dôležité uistiť sa, že keď, ho, keď jedni takéto úsilie vyvíjajú, tak není ohrozované inými pokiaľ ide o pokles biologickej diverzity a množstva jednotlivých týchto druhov, toto je vec, ktorú musíme naozaj nekompromisne riešiť prostredníctvom našej legislatívy. Milí kolegovia, ja som začal svoj prejav tým, že existuje množstvo dôvodov, prečo by, sme mali, prečo by nám malo záležať na biologickej diverzite a ja ešte pridám ďalšie dva dôvody. Poprvé, ľudia, občania e Európy. Podľa posledného eurobarometra z roku 2018 sa potvrdzuje, ako veľmi našim občanom záleží na prírode. 96% respondentov si myslí, že sme zodpovední za to, aby sme sa starali o prírodu a viac ako 90% tvrdí, že naše zdravie, naše, bl- náš blahobyt práve závisí od stavu prírody. No a potom druhý dôvod to je zmena klímy. Biologická diverzita eh, je úzko prepojená práve na klímu. Keď eh, sa nám klíma zhoršuje, tak strácame veľké množstvo alebo väčšie množstvo druhov. Toto priame prepojenie medzi zdravým ekosystémom a klimatickými zmenami treba uznať a treba ho zdôrazniť nielen u nás v Európe, ale aj na celosvetovej úrovni. V parlamente aj na rade máme teraz jedinečnú príležitosť ešte posilniť, podporiť naše úsilie v boji e, proti strate biologickej e, diverzity. Máme na to napríklad e, spoločnú polnohospodárskú politiku, máme na to viacročný finančný rámec, v rámci ktorého sa prírode dostáva o mnoho väčšej podpory ako v súčasnosti. Takže Počítam s vašou podporou v oboch týchto oblastiach. Keď sa e, v Pekingu stretneme na COP15 na budúci rok, už bude, e, to už bude v rámci mandátu novej komisie. Avšak potrebujeme začať už teraz. A položiť základy pre nový údel, pre e, prírodu. A dúfam, že aj v tomto môžem rátať s vašou podporou. Milí kolegovia, ďakujem pekne za vašu pozornosť a veľmi sa teším na ďalšiu diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za vašu prezentáciu. Je to veľmi zaujímavá téma. Takže, kolegovia, začneme s prvou skupinou. Dve minúty má každý. Začne pani Grostet. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne aj pánovi Kam, komisárovi, že medzi nás prišiel. Nám tu všetkým naozaj veľmi eh, záleží na smernici o vtákoch aj o biotopoch. Toto je naozaj ten základ pre európsku politiku na ochranu druhov. To je ochrana, ktorú eh, o mnoho viac potrebujeme v súčasnosti ako kedykoľvek predtým. Viaceré správy nás varujú o tom, že strácame biodiverzitu aj u nás vo Francúzsku. Na nešťastie Eh, nie sme systematicky príkladom, pretože 64 rôznych druhov vtákov eh, sú eh, vtáky, ktoré možno loviť, niektoré z nich sú pritom naozaj kriticky ohrozené. Takže mňa by zaujímalo, aký je váš pohľad na tieto veci. Nuž a teraz pokiaľ ide o mesožravce, chcela by som konkrétne hovoriť o vlkoch. Je to chránený druh v súčasnosti, ale máme e, stav nadmernej populácie tohto druhu. Do určitej miery je to teda e, druh e, chránený smernicou o biotopoch. E, je to problémom najmä v Alpách a v hornatých e, regiónoch. Máme vo francúzských Alpách v súčasnosti 500 e, vlkov. E, vlci častokrát práve pre pasienky predstavujú naozaj katastrofu a taktiež pre e, samotných chovateľov. Ja som mala príležitosť stretnúť sa s nimi viackrát, pomerne často a naozaj pre nich je toto veľmi veľký tlak aj z toho hospodárskeho hľadiska. Je to niečo, čo ovplyvňuje aj ich rodinu, ich spôsob života. Máme určité také usmerňovacie opatrenia, ale napriek e, tomu je vlk naďalej e, veľkým, e, veľkou hrozbou pre, jednotlivý, pre jednotlivé stáda. Takže moja otázka je taká, pokiaľ ide o konkrétne o vlka, uh, či by sme mali ho stále považovať za druh, ktorý by mal byť považovaný za chránený, alebo či by sme mali pružnejšie pristupovať k riadeniu populácie vlka. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz pani Melior. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pán komisár, sa veľmi teším, že ste tu dnes medzi nami a preberáte túto dôležitú tému biodiverzity príroda, rozmanitosť druhov. A mám a môžem sa pridať v tomto na pani Grostet. A ja mám otázky, ktoré sa týkajú vlka, pretože v mojej spolkovej krajine Brandenbursko máme takmer viac ako polovicu všetkých svorie, ktoré žijú v Nemecku. A to predstavuje veľký problém. Stály výbar Bernskej konferencie naposledy zachádzal v Štrasburgu v roku 2018 a na návrh Švajčiarska sa mal z prílohy 2 dostať vlk do prílohy 3 a tým by sa otvorila aj otázka lovu a o to išlo Švajčiarom. Chcem sa spýtať, či komisia tento návrh, ktorý sa zatiaľ odložil, pri E, ďalšom rokovaní v decembri 2019 podporí a ak nie, tak ma zaujímajú dôvody preto. A keď už hovoríme o populácii vlkov, tak, sa, tak všetci potrebujeme samozrejme súčasné platné údaje, ktoré by pomohli posúdiť súčasný stav ochrany. Vy ste 11. februára napísali ministrovi životného prostredia a tam uvádzate, že v tomto roku sa predložia údaje o populácii vlkov za obdobie rokov 2013 až 2018. Chcela by som vedieť, kedy tento rok. Možno, že viete uviezť mesiac, kedy by ste tieto informácie o populáciách uviedli, pretože to je dôležité vedieť, ako sa vyvíja celá populácia vlkov. Je to chránené zviera a možno, že sa dostal do veľmi dobrého stavu a potom by sa mohol znovu dostať z prílohy 2 do prílohy 3. Ďakujem. Ďakujem. teraz pán Grandy. A miesto neho tu bude pán Torfos. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pán komisár Vila, že, že ste tu dnes s nami. V podkladoch je veľmi zaujímavá mapa o tom, kde sa nachádzajú veľké mesožravce. A keď si pozrite tie štyri druhy tam, tak sú tam dve krajiny, európske členské štáty, kde sa nachádzajú všetky štyri mesožravce. A my ako Fíni chápeme, a to isté platí aj pre Švedov, že máme osobitnú zodpovednosť. A súčasne, keď hovoríme o tejto osobitnej zodpovednosti, tak by sme boli veľmi radi, keby sme získali aj určité pochopenie pretože keď si pozriete mapu, a teraz mi tu môj priateľ Gabian hovorí, že majú jedného oficiálneho vlka v Holandsku, ktorý prichádza z Nemecka. To je výborne, jeden vlk, to je perfektné. Keď si znovu pozriete mapu a UK, tak vidíte, že nemajú ani vlky, ani e, rysy, ani medvede asi majú tam viacej jednorožcov na svojich erbov erboch. Takže ja sa tu snažím povedať, že niekedy máme pocit, že tie krajiny, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s veľkými mesožravcami, hovoria bez príslušného rešpektu voči nám, ktoré i máme všetky tieto mesožravce. Takže jedna z vecí, ktorú musím povedať, je, že vidíme veľmi silnú tendenciu smerom k urbanizácii, keď hovoríme o mesožravcoch. Týka sa to vlkov, medveďov, aj rysov. Ale Ros, Rosomák nie je taký nadšený urbanizáciou, lebo je plachý. Takže tu vidíme takú zmenu v štruktúre, vo vzoroch týchto zvierat a pohybujú sa, stiahujú sa aj do oblasti blízko ľudí, nielen ale do oblasti blízko ľudí, už sa hýbu medzi ľuďmi, dokonca aj medzi domami po uliciach na západe Fínska. A to je to plus. A to, čo vlastne vidíme, je, že neexistujú prírodné biotopy. Zoberme si Holandsko. Tá, v Holandsku neexistuje žiaden prírodný biotop, ani vo vašej divočine, tzv. divočine, tam nie je habitat pre vlky. Takže pochopte prosím, že musíme mať pochopenie tohto problému a pochopenie opatrení našich, samozrejme, ale aj pochopenie pre ostatných, aby mali dosť času na príhovor, pán Hausling. Pán komisár, hovorme o biodiverzite, to je tá dnešná téma a hovorme o tom, že za posledných 20 rokov sme stratili 70 mizu. To je naozaj téma a vymieranie hmyzu pokračuje. Súvisí to aj s našou automobilovou politikou, ktorú musíme rýchlo zmeniť, ak to chceme zlepšiť. Takže hovorte aj s pánom Hoganom, aby pri a vysvetlíte mu, že podpora spoločnej poľnohospodárskej politike nemôže takto ďalej pokračovať. E, strácajú sa na malé vtáky, poľné vtáky, aj to je dráma. A o čom sa tu my bavíme? O jednom jedinom druhu, ktorého život je v nejakých regiónoch ohrozený. Ja si myslím, že je to troška prehnané. Samozrejme, v niektorých regiónoch máme problém s vlkom, ale Môžem vám ukázať aj inú štatistiku. V Nemecku eh, klesol počet ovcí a pest, chovateľov ovcí o 50% za posledných 5 rokov. Súvisí to s vlkom? Nie, vôbec. Súvisí to s tou eh, formou vy, vymierania prírodného poľnohospodárstva, pretože máme nesprávnu stimulačnú politiku. A k tomu príde ešte ten problém vlk. Ale to riešia aj členské štáty a ten problém sa troška aj nafukuje pretože ak existujú problémové vlky, tak aj dneska sa tento problém podľa súčasného práva dá e, vyriešiť. Dostanete na to povolenie, len to nie je také jednoduché. Takže kde je problém? Máme problém s pelikánmi alebo s nejakými vidrami, alebo všetko to, čo je u nás konkurencia, musí byť vystrielané. To nie je odpoveď na problémy. Odpoveď môže byť, E, že sa príjmú rozumné ochranné opatrenia, odškodnenia a skutočne, keď sú problémy, tak potom treba aj dôsledne konať. A obč- niekedy budeme musieť hovoriť aj o tom, že kedy už stačilo, ale tak ďaleko ešte rozhodne nie sme. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Hazekamp. Ďakujem pani predsedajúca. Ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás a vysvetlili situáciu. Zvláštne, ako je to, sa stalo, že na našu ústnu otázku z jara sme sa dostali do debaty o vlku. Pani predsadajúca, znovu je, prichádza jar, to znamená, že mnohé migrajúce vtáky prídu zo Severnej Afriky do Európy a mnohé nedosiahnu svoj cieľ, pretože ich po ceste zastrelia polovníci i keď je zákaz na migrujúce vtáky platný v Európe, strieľa, e, lovu, zaka, aj keď je v Európe zákaz lovu migrujúcich vtákoch. A potom Fínsko je tu osobitný prípad, samozrejme, to vieme. Aj na Malte, vo vašej domovine, každý rok pán predseda sa lovia migrujúce vtáky a dokonca aj chránené zraniteľné druhy, ako prepelice napríklad. A v e, Európe ich chránime a pritom na Malte sa strieľajú. A počas e, jarného lovu sa na Malte mnohé ďalšie vtáky strieľajú, lovia aj ilegálnymi prostriedkami, rôznymi lákadlami. E, na papier je mnoho zaka- lov prepeliť zakázaný, ale e, mnohé mimovládne organizácie hovoria, že realita je iná ako je možné, že pán komisár tu koná proti Fínsku, ale nezákonnú polovačku na zakázané, na chránené vtáky e, tam nekoná? Tak dúfajme, že tento rok na jar Malta neotvorí polovačky na e, prepelice. Parlament e, e sa snažil, aj komisia sa respektíve snaží zoslábiť komisiu o biotopoch, ale E, aj v parlamente vidíme snahu začať debatu o love, e, o polovačkách na vlky, medvede, rysy, ale tie sú dôležité na zachovanie rovnováhy v Európe, takže si myslím, že by sme nemali túto debatu otvoriť. Viete, pán komisár, zaručiť, že tie rastliny a živočichy, ktoré sú chránené podľa súčasnej smernici o biotopoch, budú aj naďalej chránené vrátane veľkých mesožravcov? Ďakujem. A teraz pani Jave. Ďakujem, pán e, pred, komisár. Viacerí kolegovia tu prišli s návrhmi, tu som, ktoré sú troška nepriateľné. Toto je situácia, ktorej vidíme, že tá cesta, na ktorú sa vydala EÚ, v oblasti e, smernici o e, biotopoch nie je správna, nedodržiava sa, rozhodnutia sa často príjmajú na základe e, individuálnych záujmov a nie na základe vedeckých dôkazov. A to nie je niečo, čo môže ďalej takto pokračovať počkať a nie je ani politikou to, že čakáme, ako rozhodne súdny dvor v individuálnom prípade je e, veľmi pozitívne, že sa smernica o biotopoch a o migrujúcich vtákoch považuje za primerané a vhodné. Takže tie dobre fungujú a nemali by sme ich preto revidovať. Nemôžem súhlasiť s tým, čo naznačili niektorí kolegovia a iní, že tieto smernice treba pozmeniť a upraviť najmä tí, ktorí hovoria o ochrane veľkých predátorov, najmä vlkov. Z môjho pohľadu ja by som povedal, že polovačka nie je nikdy kompatibilná so zachovaním biodiverzity. Polovačku nemôžeme chápať ako udržateľnú činnosť, pretože vždy vedie potom k pytliactvu. A chcel by som, chcela by som vás upozorniť na výsledok polova, polovníckej sezóny v Taliansku a je to veľmi negatívne pre druhy. Druhy, ktoré sa lovia, sú na červenom zozname a sú aj na zozname chránených vtákov, ale v každom prípade sú lovené. Ďalšia informácia, ktorá je znepokojujúca, sa týka verejnej bezpečnosti v Taliansku Mali sme 30 úmrtí a 84 zranení počas polovníckej sezóny. Ďakujem veľmi pekne. To bola prvá skupina ľudí. A teraz ďalšia skupina má po minúte. Pán Dorfman. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, za slovo. Pán komisár, vy ste zhrnuli veci, ale neprišli ste s konkrétnymi návrhmi veľmi. A musím povedať, že som tu, hovorím niečo iné ako pred e, chodcovia, aj keď sme z rovnakej krajiny. Pokiaľ ide o smernicu o biotopoch, tak vtedy v Európe bolo len 100 vlkov a hrozilo im vyhnutie. Dneska máme 20 tisíc vlkov v Európe, tak môžeme povedať, že smernica dosiahla svoj e, e, cieľ a že ten stupeň ochrany, ktorý teraz majú, je treba prehodnotiť. Hovorili ste o usmerňovacom dokumente, ktorý sa pripravuje. Tam ste všetko pozitívne zobrazili. Príliš pozitívne to, ale takéto v skutočnosti nie je. Polnohospodárstvo, už vyšlo z tej platformy veľkých mesožravcov, to súvisí s flexibilizáciou? Nie, nesúvisí. Tu nás sa veci len priťahujú, pokiaľ ide o ochranu a pružnosť pre členské štáty. A moja otázka je, či tento parlament dostane niekedy tento dokument, alebo sa to jednoducho schváli a pošle členským štátom. A potom povedali ste, že existujú regióny, kde spolužitie dobre funguje. Uvedzte ich prosím niekoľko. A teraz pán Brennan, ďakujem. Pán komisár, mor ošípaných je strašná choroba, ktorá zabíja diviaky ako aj svinu domácu a nepoznáme žiadnu vakcínu ako ochranu, ale výskum zo Slovenska ukazuje, že tam, kde je prítomný vlk, je veľmi nízky výskup, výskyt prepuknutia moru ošípaných. Na západnom Slovensku, kde nie je vlk, kde je 93 prípadov e, moru ošípaných a na východnom Slovensku je len 7 e, výskytu moru ošípaných a tam vlk žije. A dôvod je ten, že vlk e, loví tie choré diviaky a tak bráni šíreniu choroby. Máme aj výskum z Yellowstoneho národného parku, ktorý ukazuje, že tam, kde sa znovu nasadil vlk, dochádza k veľkému rozmachu biodiverzity. Takže moja prozba je, že potrebujeme ešte viac výskumu o tom, aký je prínos e, vlka a aký je jeho negatívny dosah. To potrebujeme skôr, ako sa rozhodneme, ktorým smerom budeme konať. Ďakujem, pán Brown, za dodržanie času. A teraz pani Šarepirik. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, že ste prišli medzi nás. V decembri členské štáty Africko-Eurázie sa dohodli e, v oblasti vodného vtáctva. I keď populácia e, chránených druhov rastie, predsa len e, niektoré z týchto chránených druhov sú chránené aj v Európe. Teraz ide o to, či máme aj iné možnosti, ako chrániť vtáky podľa smernice, podľa vtákov a medzinárodne to koordinovať. Ako zabezpečí komisia, aby sa tento plán naozaj aj realizoval? Ako zabezpečia členské štáty implementáciu takýchto smerníc? A to by sa pýtal aj francúzsky minister poľnohospodárstva. Po druhé, súhlasíte, pán komisár, že pri uplatňovaní článku 16 ktorý sa týka vlkov, je relevantnejšie sa zaoberať tým, aký dopad má ich e, strel, ich lov E, na celkovú populáciu vlkov a nezamerať sa na národnú populáciu, pretože napríklad my v Holandsku vlky nemáme, ako zaznelo. Súhlasíte s tým aj, že je potrebné, aby krajiny spolupracovali napríklad tým, že by mali nadnárodný plán hospodárenia s vlkmi pre ce- na celé územie a že by sme sa nezameriavali len na jednotlivé krajiny. Ďakujem. and Mrs. Dali. Teraz pani Daly. Grazie, Chair. Um, Ďakujem. Ja sa chcem vyjadriť k niečomu, čo sme už mali. Tu ste spomínali e, Maltu ako konkrétny prípad, ale my hovoríme o love na chránené druhy a to je celkový problém, pretože ak chceme hovoriť o konkrétnych krajinách, hovoríme o faktoch a vyzerá to tak, ako keby stovky tisícky vtákov boli zabíjane bez regulácie, ale to nie je pravda, to neodráža skutočnosť. Vysvetlila som kolegovi, aká je situácia a fakty nie sú také, ako to tu zaznelo a nie je tu ani kart blanche, biela karta pre nezrovnalosti, nezákonnosti. Hovorme všeobecne, Rakúsko, Španielsko, Fínsko, povedzme, nemôžeme povedať, že Malta je tá jediná krajina, ktorá nezaviedla moratórium na e, polovačku na m, mm, e, e, chránené druhy cez jar. E, zistujeme, že degradácia určitých druhov vtákov sa deje aj v ich biokotopoch a je to aj v dôsledku polnohospodárstva. Chcem sa spýtať pána komisára, aké opatrenia sa prijímajú, keď dochádza k degradácii biotopov. Ďakujem. Takže toto boli vaše otázky teda otázky na vás, pán komisár. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Najprv obecné vyjadrenia. Ďakujem za to, čo ste povedali. Vždy je veľmi dobre si vypočuť kritické názory, veľmi si to vážim, lebo nám to pomáha lepšie implementovať veci. Túto diskusiu by sme mali viesť v domene krízy biodiverzity. To je tá najväčšia výzva, pre ktorou stojíme popri e, výzve, ktorú predstavuje zmena klímy. Je to realita a my vieme, že nedosiahneme naše ciele v oblasti biodiverzity, ale mňa to znepokojuje, pretože my vždy opakujeme tie isté vyhlásenia bez toho, že by sme tu videli nejakú naliehavosť. A ja tu hovorím o naliehavosti, pretože ak nás veci naozaj znepokojujú, treba riešiť tie širšie príčiny a nielen niektoré. Príčiny musíme riešiť všetky. Nemáme si vyberať, ktoré budeme riešiť a o ktorých budeme hovoriť. Počas môjho mandátu som mal veľmi širokú konsultáciu o tom, že či sú smernice z oblasti prírody vhodné na ich účel. A máme veľký počet odpovedí od ministrov členských štátov, parlamentárov, všetkých zainteresovaných strán. A ak bola nejaká veľká zhoda, tak tá bola v tom, že máme zachovať súčasný rámec nezmenený. Takže moja prvá odpoveď je, že teraz, po tomto rozhodnutí, ktoré bolo správne podľa mňa, musíme fungovať v rámci existujúceho rámca. Kontrola spôsobilosti tiež ukázala, že potrebujeme viac, lepšie, efektívnejšie implementácie. Chceme mať lepšiu implementáciu, aby sme viac chránili prírodu a nie, aby sme prírodu chránili menej. Takže výsledkom kontroly spôsobilosti bolo zvýšiť úroveň implementácie, aby sme zlepšili ochranu prírody. A ak sa má zlepšiť implementácia, na to sme pripravili akčný plán, ako som to už spomenul, pre E, prírodu, e, ľudí aj ekonomiku. A tu všetci spolupracujeme. Parlament, komisia, výbor regionov a podobne. Takže smernice, ako aj akčný plán, majú za cieľ zlepšiť implementáciu, zlepšiť a posilniť ochranu a žiadnym spôsobom ich nemôžeme interpretovať tak, že majú zmenšiť a oslabiť ochranu. Je pravda, že výsledok našej politiky, že výsledok našich krokov je určité zlepšenie stavu niektorých zvierat a niektorých oblastí, ale smernice riešia 1500 druhov. Áno, je pravda, že sme mali niektoré úspešné príbehy, ale rovnako je pravda, že máme veľmi veľkú negatívny súčet obnovy biodiverzity. Čo tu robíme, a tu nechcem reagovať na individuálne vyjadrenia, ja som hovoril možno o vlkoch dvakrát do mesiaca s poslancami, s ministrami, zainteresovanými stranami a mám ten pocit, že podliehame panike vzhľadom na to, aký to má dopad na polnospodárskú činnosť, keď dojde k obnove jedného druhu. Ja nehovorím, že nepanikujem, ale keď mám panikovať, tak by som panikoval na dopade nad dopadom polnospodárskej činnosti na tých ďalších 1499 druhov. Hovorím to preto, lebo môj tretí bod je, že je vždy dobré hovoriť o riešeniach pre vlky, áno, a hovoril som o nich, o tom budem hovoriť ešte neskôr. Vždy je dobré hovoriť o týchto riešeniach, o vlkoch, ale myslím si, že je tiež dôležité hovoriť aj o tých väčších problémoch. A to, že keď musíte adresovať niektoré z konfliktov medzi e, týmito rostlými truchmi a medzi ľudskou činnosťou, pokiaľ ide aj o polnohospodárstvo. Ale ja by som chcel sa vyjadriť veľmi otvorene. Ja som sa vždycky takto mami, voči, voči vám úpredne vyjadrovala, bude tomu aj tak naďalej. Ja si myslím, že najväčší konflikt nie je medzi veľkými chovateľmi eh, mesa a ľudskými činnosťami, ale medzi alebo medzi mimovládnymi organizáciami a farmami, medzi eh, členskými štátmi Bruselom a miestom a štátnou samozprávou, štátnou správou a podobne. Všetky tieto projekty, to sú presne tieto pro, eh, problémy, ktoré tvoria eh, tu, tie, tie problémy. Ďalším bodom je, či tu hovoríme o o nejakej nemožnej misii, teda Mission Impossible, alebo hovoríme o niečom, čo sa dá, dá sa dá manažovať, zvládnuť. Uh, Myslím si, že musíme všetko vidieť a dodať do dobrej perspektívy. Myslím si, že musíme hovoriť o číslach, o faktoch, hovoriť o konkrétnostiach. Uvedol by som jeden konkrétny príklad. Hovorili sme o veľkých útokoch mesožravých mesožravce na e, dobytok a podobne a na ovce. Je to problém a musíme to riešiť, ale najprv si musíme vysvetliť, že či ten, ten, ten problém je, je zvládnutelný alebo nie. Uvedel by som niekoľko, prí, niekoľko čísel napríklad počet eh, oviec v Európskej únii za posledných 30 rokov sa znížil zo 136 miliónov na 86 miliónov za 30 rokov pričom sa strat, sa znižuje tento počet o 1,6 milióna ročne. Tak si predstavme, že z tohto čísla, ktoré predstavujú dôvod týchto veľkých útokov, je 20 tisíc. 20 tisíc populácie 86 miliónov, to predstavuje 0,02 ja netvrdím, že keďže to je len 20 tisíc, 1,6 milióna, že nemusíme to riešiť. Ja hovorím, že áno, riešme to, ale riešme to tým proporcionálnym, primeraným spôsobom, pretože tu ide o je, tých o 1,6 milióna sa znížil postav kvôli ekonomike, chorobám, pretože sa ovce strácajú a podobne. Takže riešme túto tému ale chcem, eh, aby každý chápal, že diskutujeme o, nejak, o, o otázke, ktorá je zvládnutelná, tak netreba panikovať a hľadajme riešenie. Mojou ďalšou témou je, či bodom je, že existuje veľké, sú veľké možnosti, ako môžu členské štáty konať a hľadať vhodné riešenia. Môžem vám povedať, že ja sám, môj tým, moje služby, každý, kto je tu zapojený z DG pre životné prostredie, sme venovali množstvo času na práci s členskými štátmi, s politikmi, s e, mimovládnymi organizáciami, aby sme hľadali riešenia. Tie riešenia sú vždy len lokálne, lebo to sú lokálne problémy a jeden problém v jednej lokalite sa úplne líši od inej lokality, čiže musíme hľadať lokálne riešenia. Nie je možné, aby sme tu mali jedno riešenie pre všetkých vhodné. E, Brusel nemôže riešiť e, jedným spôsobom problém, rôzne problémy v rôznych členských štátoch a rôznych regiónoch. A nemusím ani hovoriť o tom, že v niektorých chvíľach niektoré členské štáty eh, hlasovali za európske smernice a preto som aj vo svojom vystúpení povedal, že mali by sme pripraviť nejaké manažerské riadece plány s nejakými riešeniami, pokiaľ budú v súlade nielen s EU reguláciami, ale aj s vnútroštátnou legislatívou, pretože to nie je poprvýkrát, kedy o tomto diskutujeme alebo hľadáme riešenie a riešenie, ktoré by sa mohlo e, ľahko schváliť našej strany, potom bude spochybňované národnými súdmi, alebo mimovládnymi organizáciami, alebo občanmi, alebo kýmkoľvek. Ale žiaľ, ja teda tlačím po hľadaní lokálnych riešení, ale je to trošku smutné, že niektoré členské štáty, politici alebo zúčastnené strany si snažia sa zbaviť zodpovednosti a tlačiť tú loptičku smerom z Bruselu. Moja posledná poznámka je, že ja som spomínal obnovu a riadenie a takéto opatrenia. Prečo tomu hovorím? Pretože je pravda, že v niektorých regiónoch je populácia vlkov v niektorých regiónoch je ešte stále pod úrovňou trvalej udržateľnosti a v niektorých regiónoch nie, sú, nie je to najväčší počet týchto regiónov, ale tu sú na, je to najmenší počet regiónov, kde prekročila populácia vlkov už úroveň trvalej udržateľnosti. Tak niekomu, mne, sa, mne to dáva veľký zmysel. S kýmkoľvek sa rozprávam o týchto problémoch a poviem, pozri sa, keď ma dokážeš presvedčiť, že, že teda vedecky ma presvedčí, nie len, že mi ukážete jednu fotku zabitej ovce, jed, tej jednej zo 1,86 miliónov a podobne. To sa neudeje, poviem farmárom a všetkým, že ak hľadáte nejaké biankošek odo mňa, aby som prišiel a zastrelil každého vlka, tak to sa neudeje. Ja vám ponúkam to, že tam, kde populácia vlkov je ešte stále pod úrovňou trvalej udržateľnosti, musíme pokračovať, musíme zvýšiť naše úsilie, aby sme obnovili tu tieto populácie. A v niektorých regiónoch, kde by to mohlo byť vedecky dokázané, že tieto populácie sa z, už zvýšili nad tú úroveň trojľudateľnosti, tak potom hľadajme nejaké manažerské riešenia alebo tie riadiace riešenia. Už sme to urobili napríklad aj, kde sme tých plánov obnovy sa zmenili to na riadiace plány a ja som to spomínal už neviem, x krát a som to hovoril x minister, ministrom a podobne. A nie, žiaden takýto plán mi nebol predložený Takže ja asi predpokladám, či už hovorím s farmármi alebo s polovníkmi, všetkým hovorím, a pretože väčšinou ako, boli, ako keby sedeli na dvoch kreslách či dvoch stoličkách, že teraz si hovoríš so mnou ako farmár alebo ako poľovník, lebo to sú dve protichodné veci. Takže to si myslím, že sú dôležité veci a ja verím, že každý plán by mohol byť na mieru ušitý pre konkrétny región, konkrétnu výzvu. A už máme príklady, kde my sme poskytli a doviedli výnimky, akceptovali a potvrdili sme takéto plány aj vo Francúzsku. Nechcel som spomínať Francúzsko, ale tam takýto plán máme. V niektorých častiach Španielska tiež máme. A môžeme ísť členskom, dokonca sa nedá ísť ani takým prístupom, že pre jeden členský štát bude platiť rovnako, pretože aj v rámci členských štátov existujú rôzne regióny a rôzne problémy, kde to jedno riešenie nemusí byť vhodné. Ja som už urobil vyjadrenie k, pre z výbor Agri a ja si myslím, že aj tá štúdia pre výbor Agri tiež prišla k rovnakému záveru, a, o aký, ako, ako my diskutujeme tu celý čas. A pokiaľ ide o vtáky, aj keď politiky a opatrenia mali pozitívny dopad, máme negatívne číslo 60 chránených druhov a 70 habitatných druhov e, sa znižujú ich stavy. Tak čo, naozaj chceme riešiť tento problém vážne? znižovania sa počtu vtákov? A ak áno, tak e, sa rozhodneme, že čo, aký problém budeme riešiť, alebo budeme riešiť všetky príčiny, všetky problémy, a pretože príčiny z toho sú tý, hlavne z dôsledku ľudskej činnosti. A tu ja som pozitívny, pretože odkedy tohto týchto príčin alebo týchto problém pochádza od ľudskej činnosti, potom to by sme mohli pomerne ľahko riešiť. A riešiť tieto problémy. A pokiaľ ide o formospodskej činnosti, mali sme aj správu o stave únie, stavu o priebežnú správu k biodiverzite a k stratégie pre biodiverzitu. A všetci sa poukazujú na rovnaké príčiny a zase, keď diskutujeme o tejto otázke, tak ledva spomenieme príčiny, ktoré pochádzajú práve zo zlých polnohospodárských praktík. Nehovorím o všeobecnosti o polnohospodárstve, pretože v polospodárstve máme dobré polnospodárske pra- praktiky a aj zlé praktiky. A moja predstava je, aby sme začali odmeňovať tých eh, dobrých, tie, tie dobré praktiky a nepokračovali v podpore a v dotovaní zlej farmárčiny. Hovorím tu aj o účinkoch eh, pesticídov, hnojív, rôznych vyživových e, doplnkov a podobne. A tu pozrieme sa na biodiverzitu v oceánoch. E, mali, máme veľmi úspešnú stratégiu boja s plastami, pretože plasty e, sú veľkým problémom pre oceán naozaj. Ale v porovnaní s problémom týchto výživových doplnkov, tie tiež vstupujú do oceánov a tie spôsobujú ešte 30 viac alebo 30 krát väčšiu škodu v oceáne než tie plasty. Takže pre tých z vás a z nás, ktorí si myslia, že plasty alebo spôsob, ako riešime problém s plastami, a že keď vyriešime problém s plastami, sme vyriešili už aj problém s oceánmi, tak sa veľmi mýlime, pretože sú oveľa väčšie problémy, ktoré zatiaľ ešte ani vôbec neriešime. Hovoríme o zmenách v národ, v prirodzenom habitáte, fragmentácia, degradácia habitátu, odlesňovanie. Isté, ja nehovorím, že polovanie, polovníctvo nie je súčasťou e, tohto problému. isté je, keď, osobitne keď sa to nedieje trvalo držateľným systémom alebo spôsobom. Tiež zníženie stavov vtákov, Eh, naozaj je to ohlušujúce. Hovoríme o stiahovavých vtákoch a mali by sme sa venovať všetkým vtákom, nie, pretože nielen aj nestiahovavé vtáky, ich počty sa znižujú. Keď sa pozrite na niektoré členské štáty, aké mali počet tých nestiahovavých vtákov, aj tie sa im znižujú. Čiže nie je to iba otázka stiahovavých vtákov, ale aj tých nestiahovavých. My sme už povedali a sme sa súhlasí, že táto smernica o koho ešte stále je vhodná, ale keď hovoríme o samotnej smernici, hodí sa len na tomu účelu, ak, alebo ak je naozaj aj implementána, na čo máme mať potom veľmi dobrú legislatívu, ktorá sa neuplatňuje. A preto my si myslíme, že nestačí len hovoriť o tých malých príčinách, ak naozaj chceme riešiť väčšie problémy, musíme riešiť aj tie väčšie príčiny a chceme zachrániť vtáky a biorozmanitosť, musíme plne uplatňovať smernice, vrátanie toho, pokiaľ ide o ochranu vtákov, ochranu ďalších ľudských eh, aktivít, okrem polovania a podobne. A musíme tiež zabezpečiť, že politika ako SPP musí e, fungovať v prospech prírody a nie proti nej. A to je aj dôvod, prečo môj kolega Verhoegen a ja riešime toto. A preto som spomínal, že teraz máme dobrú príležitosť aj v rámci SPP a tu presne budeme potrebovať vašu pomoc, aby sme sa uistili v tom, že to, čo sa udeje v SPP, to bude priniesie výsledky. Teraz prejdem k určitým detailom, začnem Maltou. Chcel by som hovoriť o porušeniach na Malte, či Malta mala nejaké konanie v z výnimky, ktorú mali my sme to zastavili to, to konanie, pretože Malta stiehla túto výnimku, pretože to bola výnimka pre... Um, ehm, Pinka. Pre, chytan, pre pýtanie piniek. A my sme ten uh, spis ešte neuzavreli, len sme si chceli uistiť. My sme Malťanom povedali, že to uzavrieme, ak sa toto už e, ne, nebude opakovať na budúcu sezónu. Ďalej, pokiaľ ide hrdlička a prepelica na Malte. Komisia e, to napadla na súde a Európsky súdny dvor e, rozhodol v prospech Malty aj o hrdličke, aj prepeličke. Tak čo, nič sa nedalo s tým robiť. A keďže tento rozsudok bol, mal podmienku, že táto výnimka sa musí zastaviť vo chvíli, kedy sa e, stavy tohto druhu budú znižovať. A ako náhle, keď sa začne, bude, keď bude e, uvedená tá, uvedené tieto druhý na zoznamoch, že sú ohrozené, tak bol tu dokonca ešte aj list, e, ktorý bol už pripravený, ale tento list formálneho oznámenia nebol zaslaný, pretože Malta uvalila moratórium na, to, na, tie, na, ten, na to chytanie e, v jarnej sezóne. A pre mňa to bola téma počtu tých hrdličiek, ktoré boli odchytené na Malte. To bolo asi z roku 2000 na jar, to bolo veľmi, veľmi zlé. A potom tých počet e, v, v ostatnej časti Európe to bolo asi 2,4 milióna, ktoré boli chytané potom počas jesene a ja som si povedal, že ja chcem zastaviť e, e, lov ich na jar na Malte a jesenný e, lov v ostatnej časti Európy, lebo nemá zmysel, keď budeme za, zabíjať chránený druh, či už to bude na jar, alebo to bude na e, jeseň. A Malta na to uvalila moratórium a keď sme začali diskutovať o pláne pre tieto e, hrdličky, aj s ostatnými členskými štátmi, ktoré to, ich lovili, tak žiaľ, musím povedať, že žiaľ, kam sa nedostali pretože členské štáty neakceptovali to, že by boli toto zakázať. A preto sme povedali, že my sme urobili dobre, že sme zastavili Maltu, ale zachránili sme týmto hodlačky, keď sa potom zabije ich 2,4 miliónov v ďalšej časti Európy. A preto hovorím, že vždy sa pozrieme na celý obraz, väčší obraz, e, pretože len tak sa to potom dozviem, ako to je. No a pokiaľ ide o pokiaľ ide o tieto ďalšie eh, husy, to sú tie mm, druhy, kde členské štáty žiadali e, výnimky. Tí, väčšina, všetky tri sú, druhy sú vo veľmi dobrej svojom stave, ale sú veľké rozdiely jednak medzi samotnými druhmi a aj e, medzi tým, či sa tieto druhy odchytujú v akej sezóne, či to je na jar alebo na jeseň a podobne, a v ktorom regióne a podobne. Niekto sa nás pýtal, či máme nejaké príklady výnimiek a či tieto výnimky e, fungujú. Pokiaľ ide o kormorány, môžem povedať, že existujú výnimky, ktoré sa uplatňujú v Belgicku, Dánsku, Estonsku, Fínsku, Nemecku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Lotyšsku, Litve, Holandsku, Polsku, Švédsku, Británii. Tak tá predstav, že my máme výnimku, ale my vždy máme tieto, tie výnimky sú všade. A keď tieto výnimky sú v súlade so smernicami aj s národnou legislatívou, potom nemáme dôvod. Samozrejme, ak, ako som povedal, nie je to používané ako dôvod na, na ich eh, zabíjanie, tak um, nemáme dôvod pokračovať ďalej alebo tlačiť tento problém ďalej. Melior, myslím, sa pýtal dve veci. Jedna vec, pokiaľ ide o údaje o, z, zo správ o vlkoch, o počtoch vlkov. Myslím, že členské štáty musia robiť správy komisii o stavoch. Majú aj obdobie od apríla do oktobra a keď už všetky tieto dáta má, budú k dispozícii, potom sa to vyhodnotí medzi EA a našim DG. Ja si myslím, že otázka, ktorá bola položená, že aká bude naša pozícia, je, myslím si, že musíme to už ponechať na budúcu komisiu, pretože kým budú tieto eh, dáta k dispozícii, myslím si, že už tu bude iný komisár. A pokiaľ ide o o pozíciu, pokiaľ ide o, aká bude pozícia v Bernského dohovoru, až pozícia Švédska. Švédsko ozna, Švédska Česko oznámilo, že sú sa vrátiť k po, navrhnutému pozmeňujúcemu návrhu o blokoch na budúcej e, schôdzi, keď už budú k dispozícii e, v, údaje z týchto správ. Takže Myslím si, že momentálne tým pádom nevieme z toho vyvodiť, že aká je švajčiarská pozícia. A ja si myslím, ako už bolo zmienené, to Francúzsko a otázka vlkov, áno, to je problém, ale opäť vás môžem uistiť, že plne s vami súhlasím, že ten problém tam je, ale my e, navrhujeme aj riešenia. Riešenia potom musia uplatniť členské štáty. Oni sú zodpovedné za to, ak tieto riešenia nie sú v praxi uplatňované. Možno som povedal niečo, respektíve poviem niečo, s čím nesúhlasíte. V každom prípade ja som politik, tak ako aj vy. Ja som 38 eh, rokov, dokonca bol aj v eh, parlamente a my sa predovšetkým pozeráme na hlasy. Ak ministri, politici, členské štáty vedia, že sa majú rozhodnúť, majú prijať nejaké rozhodnutie, ktoré budú populárne tu, ale nie populárne inde, ktoré môžu niekde získať, ale niekde naopak stratiť hlasy, tak potom existuje jediné mno, možné riešenie a to je zvaliť vinu na Brusel. Ale takýmto spôsobom sa pracovať nedá. Hovorím to tu preto, lebo to hovorím všetkým tým, ktorí tvrdia, že my sa nevenujeme týmto otázkam. My sa týmto otázkam venujeme viac ako dostatočne. Viem, že e, niektorí z vás už musia odísť. V každom prípade my sme naozaj už o týchto otázkach e, diskutovali a súhlasím s tým názorom, že sa určite potrebujeme pozrieť aj na otázky urbanizácie. Je faktom, že jedného v jednom momente boli vlky eh, naozaj ohrozované mm, hlukom, ale aj eh, svetlom z tých obývaných oblastí. Myslím si, že teraz už si na to viacej zvykajú. V každom prípade ale potrebujeme hľadať riešenia aj v tejto oblasti. Existujú rôzne otázky, rôzne problémy. Ja som napríklad bol vo Švedsku, kde som diskutovala o problematike vlkov priamo na mieste a je to tam úplne odlišné. Ten problém vo Švedsku nie je iba problémom čísel, je to aj problémom genetických chorôb, ktoré vlky majú. A opäť potrebujeme im pomáhať, potrebujeme pomáhať pri hľadaní riešení. Tým chcem povedať, že my sa nevenujeme iba otázkam vlkov z hľadiska čísel, ale, ale pozeráme sa aj na tie ostatné problémy, ktorým populácia vlkov čelí, napríklad genetické ochorenia. Nuž a áno, na nešťastie my hovoríme o tom, že strácame biologickú e, diverzitu, ale toto nie je e, len takou medziročnou stratou, je to skôr naozaj taký trend, ktorý e, je priam znepokojujúci. Naliehavo to potrebujeme riešiť, ale ja mám dva problémy s tým, čo sa v súčasnosti deje. Poprvé, čo sa vlastne deje? strata biodiverzity. Dochádza k nej a je to problém. Ale pre mňa tým najväčším problémom je, že to prebieha tak rýchlo. Prebieha to tak rýchlo, že naša diskusia ani nie je dosť naliehavá. Toto je ten problém, keď sa diskutuje o biologickej diverzite. Ja vždy uvádzam jeden a ten istý príklad, pokiaľ ide o tú naliehavosť Napríklad pokiaľ ide o tú veľkú e, koralovú bariéru, viete, že asi pred 50 rokmi si vedci e, kladli otázku, či e, veľká koralová bariéra bude môcť čeliť klimatickým zmenám. A pár rokov potom sa iný vedec snažil zodpovedať na túto otázku a povedal nie, veľký koralový účesto to neprežije, nedokáže čeliť vplyvom klimatických zmien. A v roku 2050 budeme vidieť dôsledky toho, čo sa deje. Minulý rok v Spojenom kráľovstve jedny noviny uverejnili článok, podľa ktorých už polovica tejto veľkej koralovej bariéry je mŕtva. A to je 30 rokov pred tým č, e, dátumom, ktorý predpovedali vedci. To znamená, nie je to iba otázka toho, čo sa deje, ale je to aj otázka toho, že to, čo sa deje, sa deje rýchlejšie, než nám vedci hovoria. My stále chceme hovoriť o tých ďalších opatreniach, ktoré potrebujeme príjmať. Stále potrebujeme diskutovať aj o tých e, menších e, problémoch, pretože nie sme dostatočne odvážni na to, aby sme čelili veľkým lobistickým skupinám a povedali im, počúvajte, toto spôsobujete, takýmto spôsobom prispievate k biologickej diverzite a spôsobuje to určité problémy, na úrovni tých činností, ktoré vyvíjate. Pretože my môžeme vyčleniť e, časť rozpočtu na nejaké činnosti, ale potom potrebujeme rozpočet e, na to, aby sme čelili tým environmentálnym problémom, ktoré tieto činnosti vyvolávajú. Takže ja samozrejme nehovorím o tom, e, že by sme e, mali nejakým spôsobom e, úplne celkovo zmeniť spoločnú polnohospodárskú politiku, ale my potrebujeme využívať financie v spoločnej polnohospodárskej politike tak, aby sme zároveň chránili aj prírodu. Možno to, čo hovorím, nie je populárne, ale musel som to povedať, lebo takto to vidím. Áno, a potom Evi, vy ste hovorili, neviem, kde sedíte, ale hovorili ste o tom, že výnimky nie sú udeľované správne alebo nie sú používané správne. Ja vám môžem povedať, že generálne riaditeľstvo pre životné prostredie naozaj veľmi pozorne monitoruje všetky tieto veci. Nebudem sa vychvaľovať rekordom, Eh, ktorý sme dosiahli v našom generálnom riaditeľstve, ale my sme tým, ktorý naozaj eh, úspešne alebo najúspešnejšie bojujeme eh, v tých konaniach o nedodržiavaní predpisov v oblasti životného prostredia. Niekto potom môže možno povedať, že vy nič nerobíte, neplníte si svoje uh, povinnosti, nemonitorujete uh, to, čo by ste mali, uh, ale v každom prípade v našom prípade to nie je až tak veľmi pravda. Nuž a potom ďalej Čo sa týka tej situácie v Chorvátsku, áno, preto som o tom hovoril. My stále kontinuálne si vymieňame osvedčené postupy a riešenia. Jednou z vecí, ktoré sme robili a ktorá bola nielen riadená parlamentom, ale myslím, že aj financovaná parlamentom. To bolo vytvorenie platformy pre veľké mesožravce. My sme nielen vytvorili platformu EÚ pre veľké mesožravce, ale vytvorili sme aj množstvo iných platformiem v množstve členských štátov a regiónov. A toto sa ukázalo ako veľmi dobrá príležitosť pre diskusiu a výmenu názorov medzi všetkými zainteresovanými stranami. A ja tomu rozumiem tak, že my toto všetko robíme preto, aby sme podporili jednak e, aktivity polnohospodárov, ale táto platforma pre veľké mesožravce, tam máme aj zástupcov polnohospodárov, ako im potom vysvetliť e, ich stanovisko, respektíve ako ich stanovisko vysvetliť tým ostatným zainteresovaným stranám. My chceme podporovať aktivity polnohospodárov a samotní polnohospodári potom rozhodnú, že my toto v rámci tejto platformy nechceme. Takže opäť ospravedlňujem sa za to, že toto všetko hovorím. Ja viem, že vy naozaj to beriete, respektíve ste úprimní v týchto veciach rovnako ako aj ja, ale mm, chcel som to zdôrazniť. Nuž a Brainen, vy ste hovorili o tom, že sa potrebujeme pozrieť aj na výskum a na prínosy. Áno, vlky sú súčasťou ekosystému a majú aj prínosy pre ekosystém. keď sa pozrieme na vlky a na veľké mesožravce, e, vždy to robíme iba z toho negatívneho uhla pohľadu, ale oni niečím aj prispievajú do ekosystémov, do prírody. Ak existuje nejaký výskum, ktorý by sa mohol vyrobiť e, alebo vykonať a ktorý by sa týkal práve tých e, prínosov, ktoré pre nás a pre ekosystémy majú veľké mesožravce, tak by sme mali túto možnosť preskúmať. Nuž a myslím, že som asi pokryl všetky tieto otázky, ktoré odzneli. Okay, Výborne, ďakujeme pekne, pán komisár. Máme tu ešte množstvo e, poslancov, ktorí by chceli položiť nejakú otázku, ale my sme na začiatku hovorili, že tá výmena názorov bude krátka, musíme to teda obmedziť. Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami zostali ešte dlhšie, než bolo pôvodne naplánované, takže opäť ďakujem. A samozrejme zostaneme v kontakte s vami aj s vašim tímom, aby sme sledovali monitorovanie situácie naprieč Európou. Takže ešte raz ďakujeme pekne. Chair, can I make a point of order, please? I'm ja mám takú procesnú poznámku, áno, ale až keď odíde pán komisár. Wanted a point of order. Which, On this? No, a point of Yes, uh, Mr. Áno, pán Gerbrandy, nech sa páči. Áno, pani predsednička, ja sa ospravedlňujem, že to prednášam, ale myslím si, že rozdelenie toho času predačníkov nebolo spravodlivé. Mali sme tu e, troch z SND a z EPP a za ostatné e, frakcie to bolo len po jednom. Liberáli ale mali štyroch iba traja žiadali o slovo nad rámec tých pôvodných rečníkov. Nevedel som, že bude prebiehať iba jedno kolo, ktoré bude tak vystavané, ako ste ho vystavali. Ja som to iba chcel nadniesť, už to nič nezmení, ale ja si jednoducho nemyslím, že to bolo spravodlivé rozdelenie e, času medzi rečníkmi. Áno, toto mali vedieť koordinátori, mali presne vedieť, e, koľko rečníkov tam bude. Ja sa ospravedlňujem, je mi ľúto, že Alde mal iba jedného rečníka. Väčšinou sa snažím naozaj ľuďom dávať slovo, keď sú tu a urobíme to prostredníctvom e, prihlásenia sa zdvihnutím ruky, ale na teraz bohužiaľ sme nemali dostatočný čas na to. Teraz sa dostávame k výmene názorov o zisteniach e, Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov, investigatívnych novinárov ide o otázku implantátov. A toto bola teda práca, ktorú vykonali v novembri minulého roka. Máme tu zástupca CU, pardon, Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov pána Simona Bowersa. Je to európsky koordinátor a taktiež e, reportér. A potom tu máme aj za MedTech Europe pána Serge Bernasconiho a zástupcu generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre rast pána Altim Meranie Paltonakiho. Dúfam, že dúfam, že som to vyslovila e, správne, takže ďakujem e, za vašu prítomnosť, vítam vás. Budeme teda hovoriť o podvodných e, zdravotníckých pomôckach, ktoré sa v médiách objavujú už zo pár rokov. V roku 2010 sa hovorilo o kovových implantátoch alebo kovových protezách bedrových klbov a taktiež o Eh, prsných implantátoch. Eh, tejto veci sa potom venoval aj značný priestor, množstvo otázok sa kaládlo a prišlo sa aj s konkrétnymi opatreniami, najmä v Európe a v USA. My sme vedúcim výborom, pokiaľ ide o legislatívu v tejto oblasti. A my sme teda sa rozhodli venovať sa sledovaniu vývoja v tejto oblasti, takže sme naozaj veľmi radi, že túto výmenu názorov dnes tu dnes máme. A keďže už teraz e, máme časový sklz, tak to nebudem ďalej zdržiavať a rovno odozdávam slovo pánovi Simonovi Bowersovi. Maximum 10 minút, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pekne za to, že ste pozvali e, ICIJ na zasadnutie vášho výboru. Pokiaľ ide teda o otázku implantátov, my sme vytvorili taký projekt Implant Files v rámci e, ICIJ, to je vlastne konzorcium mediálnych organizácií, e, celosvetová e, organizácia investigatívnych novinárov. V Európe máme viac ako 100 novinárov naprieč 30 médiami a 16 krajinami. Vidíte tu aj zo pár tituliek našich partnerov, napríklad Le Monde Aftenpost, Süddeutsche Zeitung, The Guardian a, a tak ďalej. Nuž a my teda spolupracujeme ako skupina, aby sme mohli naozaj e, pracovať na takých celosvetových témach, ktoré by sme nevedeli spracovať samostatne. A práve aj tento projekt Implant Files, ktorý sa e, zaoberá tematikou implantátov, bol týmto prípadom. Máme tu kolegyňu Jet Schuten z Holandska, ktorá si uh, kúpila pred pár rokmi uh, mandarinky a rozhodla sa uh, predávať ich ako implantát, ktorý má riešiť problémy s inkontinenciou. Nuž a ona v podstate E, vypracovala potom na základe tejto svojej aktivity naozaj taký technický dokument, e, e, ktorý potom ponúkla notifikovaným orgánom a bolo jasné, že sa tam obchádza napríklad tá bezpečnostná certifikácia a tak ďalej. Všetci úplne v pohode e, podpísali tento technický dokument. Nikto s tým nemal žiadny problém, neznesol žiadnu námietku. To vtedy dosť zarezonovalo, ale ona si povedala, že asi je to ešte taký väčší celosvetový problém a predovšetkým problém v Európskej únii. Takže sa obrátila na ICIE a my sme naozaj e, spustili potom také celosvetové, e, celosvetovú investigatívnu prácu na tejto veci. Mám tu takú krátku prezentáciu a zameriavam sa na troch pacientov v tejto prezentácii. Ide teda o niektoré z tém, na ktoré sme sa zameriavali. Samozrejme, nemôžeme sa teraz venovať všetkým zisteniam všetkých našich partnerov, ale myslím si, že toto bude celkom relevantné. Najskôr teda prvou pacientkou, vidíte ju naľavo hore, pani Maureen McLeave zo Spojeného kráľovstva z Londýna a toto je jej príbeh. Toto je jeden z dvoch slajdov, v podstate to máte predtým a potom. A začína to veľmi optimisticky. Je, bola prvou pacientkou, ktorá dostala bezolovnatý um, kardiostimulátor, nuž a jej ho umiestnili e, pod kľúčnú kosť a tam sa to vlastne vysielajú tie signály smerom do srdca. Bol to prvý kardiostimulátor, ktorý e, nepotreboval žiadne mm, drôty a mohol byť zavedený priamo do srdca, čím by sa teda malo zabraňovať e, komplikáciám. Morin teda bola prvou pacientkou, ktorá takýto kardiostimulátor dostala a povedala, že sa cíti ako nová žena, a že bola veľmi rada, že nemusela podstúpiť celú tú tortúru eh, v operovania klasického kardiostimulátoru, lebo to je taká rozsiahlejšia operácia a takto to celé bolo aj kratšie. Nož a potom tu máme Dana Starksa, to bol teda eh, výkonný riaditeľ eh, spoločnosti Nanostim, ktorá tieto kardiostimulátory vyrábala. No a on teda v Amerike vystúpil aj v televízii, kde prezentoval toto, čo sa im podarilo dosiahnuť. To bolo niekoľko dní po operácii Maureen a hovoril o tom, že nikto už e, ich neprekoná. Oni naozaj sú tí, ktorí e, naozaj prišli s niečím prelomovým. A oni sú lídrami v tejto oblasti. Nuž, a toto je tá časť mojej prezentácie, ktorá prezentuje, čo sa stalo potom. Celá situácia sa trošku zmenila po pár rokoch realita je dosť odlišná. Dan Starks v tej americkej televíznej show hovoril o tom, že Maureen, Maureenin eh, eh, kardiostimulátor by mal vydržať 13 eh, rokov, nakoniec vydržali iba 3 roky a podobné problémy mali aj iní pacienti. A nakoniec bolo potrebné e, prerušiť e, používanie tohto výrobku, tým sa to v podstate ukončilo, ale neukončilo sa to pre Maureen. Maureen musela podstúpiť ďalšiu operáciu nebolo dobré e, vybrať jej kardiostimulátor, pretože ten bol zavedený priamo do srdca, takže potrebovala ešte ďalšiu operáciu, nikdy neočakávala, že takú bude musieť niekedy podstúpiť a museli jej teda zaviesť klasický kardiostimulátor a našťastie je z ňou dnes všetko v poriadku. Ale povedala že mala pocit, že sa s ňou zaobchádza ako s odpadom, že ju len tak odkopli. A dá sa, myslím si, celkom jasne pochopiť prečo. Ja by som položil takú otázku. Ak by ste vy boli Maureen, Aké testovanie by mal nanostým podstúpiť predtým, než by sa v Európe uznalo, že jeho výrobky sú bezpečné na používanie? Nuž a uh, realita je taká, že 33 ľudí počas 90 dní podstúpilo tieto testy a potom tiež ešte aj stádo oviec. Toto bolo celé to testovanie ktoré bolo dostatočné na to, aby sa povedalo, že tieto zariadenia sú e, dostatočne bezpečné na ich použitie na európskych pacientoch. Nanostým je teda jeden z produktov. Existuje taký systematický prístup, pokiaľ ide o niektoré e, zdravotnícke zariadenia, ktoré boli uvedené na trh v Európe Európa je naozaj tým e, miestom, kde sa takéto zdravotnícke pomocky uvádzajú na trh, preto lebo máme nedostatočne prísnu legislatívu a tie právne dôsledky sú naozaj e, veľmi ťažko vymáhateľné, respektíve e, nepreznivé vplyvy sú slabé. Teraz tu je ďalší partner, Jacqueline Roofs. Ona roky trpela mala implantáty do prsníkov pred 45 e, rokmi, má chronickú bolesť, má krče v ľavej nohe a jeho stav je taký zlý, že postupne je amputovali tú ľavú nohu pri rôznych operáciách. Povedali aj, že toto súvisí aj so zdrav- s problémami v duševnom zdraví a to, keď hovorila, že to môžu byť tie silikónové implantáty, to každý popieral, nikto ju nepočúval, až kým trvala na tom, aby sa preskúmalo tkanivo z amputovanej končatiny a ukázali sa tam vysoké úrovne silikónu, neprirodzene vysoké úrovne. Čo nám to hovorí? Že prsné implantáty sú tu s nami od 1960. rokov nie je, to nový, nie je to nový produkt. A ako je to možné, že nemáme dôkazy o prsných implantátoch, ktoré by boli dostatočne vypovedné, aby povedali, že nám aké riziko podstupujú, keď si nechajú tieto implantáty operovať? Je to téma, ktorá zaznela už pred 10 ročiami vo všetkých európskych inštitúciách, pretože ženy boli veľmi znepokojené z týchto výrobkov. A posledný pacient, o ktorom chcem hovoriť, je anonymný pacient, nemá meno, je to veľmi nedávny prípad v januári. Metronik e, stiahol takmer 156 957 e, kardiostimulátorov, mnohí z nich, mnohé z nich v Európe a jeden pacient, citujem, v Ipswiku na východe Anglicka povedal miestnym novinám, keď sa to dozvedel a dostal list od lekára, tak povedal, Niekoľko vecí, čo povedali v liste, ma znepokojilo, najmä, že spomenuli, že zatiaľ ešte nikto neumrel. Znelo to tak zvláštne, a že toto povedali. Trocha ma to prekvapilo. Znepokojilo ma si pomyslieť, že by tu mohol byť aj problém. A inými slovami to znamená, že to je úplne normálna reakcia, keď dostanete takýto list, ale čo Metronik vlastne povedal bolo v svojom oznámení lekárom, že sa štyrikrát stretol s prípadom, kde došlo k poruche stimulov z kardiostimulátora. Boli to uh, uh, nejaké skraty alebo iné prípady v tých obvodoch ale koľko skutočných prípadov kardiostimulátorov mohlo byť naozaj vadných, ako mohol Medtronic vedieť, že ich len 4, o ktorých ale nevedel, kde nevie, čo sa stalo, v koľkých prípadoch nevie, čo sa stalo s kardiostimulátorom. A teraz chcem povedať, predstavte si, že ste vy týmto pacientom, ktorý dostane takýto list – o e, kardiostimulátorovi, ktorý sa stiahuje a v jeho hlase počujete, že hovorí, aha, mohol som, môžem umrieť? A, alebo mohol som umrieť, to z listu nie je jasné. List hovorí, že zatiaľ nikto neumrel. A v Spojených štátoch, keď ste americký občan, nie e, európsky, dostanete jasné posolstvo, toto sa nazýva E, stiahnutie z trhu v kategórie 1, že je veľká šanca, že to bude mať negatívny dopad na zdravie, respektíve môže spôsobiť smrť. U nás to nie je také jasné. Čo by ste ešte chceli vedieť? Ak, chcete vidieť, že aké bezpečnostné skúšky sa urobili s kardiostimulátormi a koľkokrát mohli spôsobiť nejakú katastrofu? A v USA dostanete odpovede, nielen ubezpečenia, ale aj transparentné odpovede, ale v Európe nie. V USA e by ste mohli čítať aj správy o tých negatívnych prípadoch. Na, je to na Drug Administration webovej stránke. V Európe to nejde. Ak chcete odpovede, keď chcete vedieť, aké kontroly sa urobili z hľadiska bezpečnosti na tomto zariadení, a než niečo povolili, tak v Amerike by ste sa to dozvedeli, že naposledy preverili tento prípad, toto zariadenie v roku 99 a odvtedy bolo viac ako 500 krát modifikované bez úplného preskúšania. A to môže vyvolať obavy, ale aspoň zistíte, e, o čo ide, ale v Európe ostávate v tme a hmle. Yes. So, um, transparency is... Transparentnosť má byť jadrom nového nariadenia o zdravotníckých zariadeniach. Ale v našej správe, a to sme sa naozaj snažili, AMD to asi nie je, ale kde sa nachádzame teraz? Keď si pozriete grafy vľavo, tak vidíte ten rastý počet, hlas, rastúci počet hlásení toho, čo pri zdravotníckých zariadeniach nevyšlo. Máme tu dôkazy z podobných krajín a ten trend je všade rovnaký. Väčší výskyt nehôd, problémov. A chceli sme vedieť, čo bude komisia robiť v novom nariadení o zdravotníckých zariadeniach z hľadiska transparentnosti, ale, pardon, zdravotníckých pomôcok, ale zatiaľ nám nič nepovedala. Komisia nám hovorí, že nechce zverejniť zatiaľ túto informáciu o revízii nariadenia o zdravotníckých pomôckach. A to sa týka mnohých lekárov, aj pacientov, a majú obidve skupiny podobné reakcie. Komisia podobne povedala zatiaľ nie oficiálne, že nechce zverejniť všetky údaje z klinických štúdí pred schválením. Bude e, rezume, ale úplné údaje nebudú zverejnené táto predstava, že sa zverejní zhrnutie, tak to nie je ani v súlade s tým, čo očakávajú lekári, lekárska komunita. Takže prečo? Prečo je ten dôvod? Čo je ten dôvod? Prečo tu nechceme transparentnosť? Jeden z dôvodov komisie je, že ak zverejníte všetky tieto správy, tak to môže e, zastrašiť, nalakať verejnosť. Transparentnosť by mohla vylákať verejnosť Veľmi rýchlo to stručne. To sme boli šokovaní, keď sme počuli. A ďalšia odpoveď bola, že mali pocit, že priemyselné kruhy nebudú také ochotné hlas, nahlasovať svoje vlastné obavy v súvislosti so zdravotníckými pomockami, ak by boli informácie transparentné. Aj pre nás bola táto odpoveď šokujúca. Tu ďalej vidíte Niektoré z odpovedí, potom vám rozdám tieto e, priesvitky, tu sú určité e, vyjadrenia z e, lekárskej komunity, ktorí sú naozaj zhrození, doktori veria v transparentnosť v týchto otázkach. A toto vynechám. A teraz by som to chcel na záver povedať, čo môžeme urobiť teraz. Máme zdravotné pomôcky a nariadenie a niektoré členské štáty majú pocit, že musia doplniť toto nariadenie zavedením povinných registrov e, implantátov. A zdá sa, že to je, e, lekári toto veľmi vítajú, ale nesúvisí to, alebo je to otrhnuté od európskeho procesu regulácie. Ale čo možno spraviť teraz? Všetci z eh, komunity lekárov, zdravotníckého spoločenstva a komisia lobbysti to iste vedia, všetci, čo eh, hovorili, že chcú transparentnosť. Transparentnosť musí byť v nariadení naozaj zakotvená, vytesaná do kameňa a takto by mohla EÚ dokázať, že naozaj stojí za transparentnosťou a nie len o nej hovorí. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. A teraz dám slovo pánu Bernasconimu z MedTech, aby sa ujal slova. Ďakujem. Pani predsednička, pani poslankyne, poslanci, ďakujem za túto príležitosť, že sa môžem s vami dneska sa zúčastniť tejto výmeny názorov. Chcem povedať, že bezpečnosť pacientov je pre nás mimoriadne dôležitá, ako pre každého, kto je tu. My sme odvetvie, ktoré má zodpovednosť za pacientov a ich zdravie. Stále pracujeme na tom, aby sme dodržali svoj záväzok a poskytli e, bezpečné zdravotné pomôcky, ktoré zachránia život. Okrem toho spolupráca s EÚ, národnými regulátormi, zdravotníckými úradmi, nemocnicami, pacientmi a e, profesionálmi zo zdravotníctva je súčasťou je jadrom toho, čo robíme. Spolupracujeme s nimi, aby sme splnili svoje regulačné povinnosti a prišli s riešeniami, ktoré mm, sú pokrokom pri riešení zdravotníckých zdravotných potrieb. Pozornosť, ktorú venujeme týmto technológiám, súvisí aj s tou úlohou, ktorú zohrávajú pri riešení zdravotníckých potrieb. Týka sa to všetkých pomôcok, alebo rôznych iných sofistikovaných prípadov, ako sú neurostimulátory a podobne. Je pravdepodobné, že každý z nás pozná niekoho, kto má nejaké, nejakú zdravotnú pomocku. A preto výskum ICIJ e môže ľudí prinútiť zamyslieť sa. Zdravotnícke zariadenia sa stali, pomocky sú oveľa pokrokovejšie, než boli zdravotné pomocky sa mohol použiť spôsobom, ktorý bol v minulosti nepredstaviteľný. Taktiež naša kolektívna možnosť, schopnosť pochopiť, ako tieto zariadenia fungujú a čo robia, e, sa zlepšuje a výsledkom je, že aj lekári, aj pacienti očakávajú a žiadajú väčšiu transparentnosť, ako aj vyššiu e, reaktívnosť, keď sa veci nepodaria. My ako priemyselné odvetvie, vy ako legislatóri, ako aj novinári na, dávate možnosť a povinnosť pozerať sa na veci do hĺbky. My chápeme, čo sa deje a takto môžeme prijať primerané opatrenia. ICI a ostatní položili otázky, ktoré sú oprávnené Súčasne je dôležité povedať, že odpovede regulátorov priemysla, zdravotníckých orgánov a podobne sú niekedy zložité. A znovu, môžeme v niečom nesúhlasiť, inak si to vykladať. V jednej veci sa ale zhodneme, že nám všetkým záleží na pacientovej bezpečnosti. Teraz by som chcel hovoriť o novom nariadení o zdravotníckých pomôckach priemyselné kruhy vždy podporili, podporovali tú snahu o reformu rámca. Táto zmena, ktorá nás čaká, je radikálnou zmenou. My ako priemyselné odvetvie sme odhodlaní a oddaní implementovať tieto nové pravidlá transparentným spôsobom, bez ohľadu na to úsilie, ktoré si to bude od nás vyžadovať a dopadu na malé a stredné podniky. Pani predsedníčka, vážení poslanci, našou úlohou je zachrániť a zlepšiť život. Každých 20 sekúnd sa implantuje e, kardiostimulátor. Každú sekundu sa implantuje 5 centov. Každý rok milióny sa vykonajú milióny e, chirurgických zákrokov, ktoré zachránia ľudský život tieto milióny zariadení, ktoré sú implantované, samozrejme predstavujú aj určité riziko a že veci sa môžu niekedy nepodariť. Každá jedna vec s zdravotnou pomôckou je veľmi dôležitá. My bereme túto situáciu veľmi vážne a snažíme sa neustále zlepšovať uvedomujeme si význam toho, čo tu hovorilo ICI a ostatní, keď sú veci podporené vedeckými dôkazmi a faktami, sme presvedčení, že nový právny rámec pre zdravotnícke pomocky príde s odpovediami na e, otázky a pochybnosti ICI a ostatných. Toto nariadenie mení a zlepšuje mnohé aspekty fungovania odvetvia ako aj zdravotníckých orgánov regulačný proces bude pracovať v rámci modifikovaných, upravených noriem a znamená to, že všetky zainteresované strany budú lepšie pripravené než v minulosti. Na, napríklad bude posilnené ďalej schvalovanie uvádzania na trh. Potom sa tu rozširuje e, škála pomôcok zahrnutých do rozsahu pôsobnosti. Ďalšie nároky, ktoré majú poukázať, preukázať fungovanie pomôcok, sa sprísňujú. Budú sa musieť pravidelne predkladať klinické výsledky. Nové nariadenie posilňuje aj požiadavku e, na notifikačné orgány a vydanie E, povolení. Notif- notifikované orgány samozrejme spadajú pod e, štátnu právomoc a nové výrobky, ktoré sú súčasťou kategórií mimoriadne kontrolovaných alebo produkty, ktoré budú inováciami, budú musieť prechádzať ďalším skúmac, preskúmávacím procesom navyše. Taktiež Kontrola výrobkov a výrobných procesov zaruč, bude zaručená počas celej doby životnosti. Keď bude takáto pomocka uvedená na trh, tak výrobcovia budú mať neustálu povinnosť prichádzať s klinickými dôkazmi o bezpečnosti a činnosti týchto pomôcok. Každé 3 až 5 rokov výrobcovia budú musieť žiadať recertifikáciu pomôcky podloženú novými dôkazmi o výkone, o činnosti a bezpečnosti. Taktiež e, zavedenie e, identifikačného, jedinečného identifikačného systému znamená vysledovateľnosť každej pomôcky použitej v EÚ. A potom je tu ešte jedna veľmi dôležitá oblasť, vytvorenie novej databázy e, zdravotných pomôcok. Tam bude nevydaná suma informácia údajov, ktorá umožní verejnosti a odborníkom oboznámiť sa s každoročnou aktualizáciou bezpečnosti, pričom sa zaručí dôvernosť e, pacientových údajov a GDPR. To znamená, že METECH sa bude snažiť pomôcť e, v, tomuto, v tomto úsilí. Avšak zostávajú ďalšie výzvy, ďalšie problémy pri implementácii e, tohto nového nariadenia, ktoré sa má implementovať e, aj 2000, polovici roka 2020. Aby sme to dosiahli, musíme mať už vybudovaný nový systém a notifikované orgány sú súčasťou takéhoto systému a budú kľúčom. Tie musia byť vymenované dostatočne včas v novom systéme a musia mať dostatočnú kapacitu na to, aby mohli vykonávať tieto recertifikačné procesy pred majom 2020. Zatiaľ máme 58 notifikovaných orgánov, z ktorých len jedno bolo vymenované, určené podľa nového nariadenia. Máme 10 tisíce pomôcok, ktoré potrebujú recertifikáciu a vidíme, že je to obrovská úloha pred nami všetkými. Sú tam určité e, uľahčujúce obdobia, ktoré by mali uľahčiť prechod, ale tie nebudú stačiť na to, aby sa vyriešila otázka kapacity nič tam nie je o tisíckách výrobkov kategórie 1, ktoré poprvýkrát podľa nariadenia budú musieť byť e, prejsť notifikovaným orgánom. To sú napríklad opakovane používateľné na, e, zariadenia. To je len niekoľko príkladov. Myslíme si, že potrebujeme naliehavé riešenia zo strany troch e, inštitúcií, ktoré prijali toto nariadenie, aby priemysel mohol splniť tieto sprísnené požiadavky, ktorá je, ktoré predstavuje najnáročnejšie nariadenie budúceho sveta. Avšak možno nebudeme musieť tak dlho, aby sme videli dôsledky toho, ak sa niečo nepodarí. Brexit bez dohody bude môcť spôsobiť veľké problémy pre e, s pacientov pokiaľ ide o testy zdravotníckých pomôcok, pretože notifikované orgány Británii už notifikovali tisícky zariadení nebudú uznávané ako certifikačné orgány v Európe od 30. marca. Ak teda pre, bude nakoniec realitou odchod bez dohody a tým pádom tieto zariadenia, ktoré sa práve testujú, budú okamžite musia byť odstránené z, z reťazca v, nebo, v európskych nemocniciach, čo iste bude e, na škodu pacientom. A e, to, že nebol riešený Brexit bez, alebo spôjte, že Brexit je bez dohody, to je naozaj závažný problém. Vážená pani predsednička, poslanci Európskeho parlamentu, chcel by som to ukončiť tým, že uvediem, že priemysel bude naďalej stáť za našimi záväzkami a zodpovednosťami a ja budem veľmi rád, ak budete mať nejaké otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Teraz by som chcela pozdraviť pána Bartomakyho, ktorý je ehm, zastupca riaditeľa DG Grow, aby reagoval na, ten, na vystúpenie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca aj členovia výboru. Najprv by som chcel poďakovať e, e, rečníkovi, nefunguje mikrofón. Či to... Is the micro... Speak, let's see if uh, the translators can hear you. Is it... Mikrofón rečníka nefungoval, ale teraz už asi bude fungovať. My považujeme túto vypočutie za veľmi dôležitú možnosť zmeny názorov všetkých zúčastnených strán a zároveň nám to predstavuje možnosť um, vyjadriť politické priority komisie eh, aby sme teda zabezpečili, že sa na trh dostávajú len bezpečné pomôcky. Myslíme si, že ľudia musia byť uistení v tom, že EÚ a naše zdravotnícke pomôcky v EU, ktoré sú bezpečné a naozaj slúžia svojmu účelu. A už dnes e, sú tu vysoké bezpečnostné požiadavky, ktoré musia byť splnené pre zdravotnícke pomôcky. A si myslím, že napriek tomu, o čo tu bolo, čo bolo povedané, myslím si, že treba povedať, že tieto pri, produkty prispievajú k jednej z najlepších zdravotníckých systémov zdravotnej starostlivosti vo svete ale zároveň množstvo problémov toho, akým spôsobom pristupovali k zdravotníckým pomôckam minulosti, spôsobili, že sú určité nedostatky v našom systéme, ktoré zatiaľ nie sú identifikované a ja si myslím, že napríklad ten škandál, ktorý bol v 2012 eh, v prstných implantátoch a myslím si, že odtedy to tu už vlastne sa spustilo to, že európske inštitúcie naozaj teda pracujú na tom, aby zaviedli príslušné reformy a zlepšili bezpečnosť zdravotníckých pomocok na trhu. Myslím si, že sú to asi dve, dve sady výsledkov. Najprv došlo k okamžitému zlepšeniu systému a potom celkovo sme urobili revíziu právneho rámca a zavádzame nové nariadenia ktoré prijali spolu zákonodarcovia na jar 2017. A konkrétnejšie sa pozrieme na tie opatrenia, prvý 2013 komisia trošku pritvrdila pravidlá, pokiaľ ide o označovanie notifikovaných orgánov, teda to sú tie národné orgány, ktoré notifikujú zdravotnícke pomôcky. Tým sa zvýšila e, kontrola kvality, to viedlo k výraznému zlepšeniu kvality aj týchto orgánov, aj sa znížil počet z 80 týchto orgánov na 58. A takisto nový mechanizmus e, e, mechanizmus zvýšenej pozornosti a vzájomnej informovanosti tiež bol zavedený medzi týmito e, orgánmi a komisia potom pripravila nový legislatívny rámec pre zdravotnícke pomocky a potom po prijatí spolu s zákonodarcami sa to dostáva do prevádzky 22. maja pre zdravotnícke pomocky a 22. maja pre in vitro a k, možno, že naj, jedna z najdôležitejších zlepšení, ku ktorým si myslíme, že prichádza táto legislatíva je, e, pre všetkým si myslím, že budú prísnejšie pravidlá pre notifikované orgány, napríklad e, kompetencia nestrannosť, tá sa posilní e, uplatňovaním prísnejších kritérií pre odbornosť. E, po druhé, nové nariadenie tiež zabezpečuje prísnejší dohľad nad týmito zdravotníckými pomockami na trhu. Tiež vyžadujú aj klinické skúšky pre vysokorizikové produkty, pričom sa zapoja aj nezávislí experti. Toto zabezpečuje zabezpečuje robustnú kontrolu, podobnú ako je napríklad podobná práci agentúr, pričom bezie do úvahu tú osobitosť zdravotníckých pomôcok. A po tretie, nové nariadenie priniesie väčšiu transparentnosť. Do 22. mája komisia pripraví novú databázu úplne komplexnú EUDAMED, Eudamed a tá bude mať detálne informácie o zdravotníckých pomockách, ktoré sa dostávajú na európsky trh. Tiež bude mať informácie o incidentoch alebo o správach o rôznych incidentoch a to bude poprvýkrát na úrovni EÚ, už nie iba na národnej úrovni. Toto je dôležitý výsledok, pretože v súčasnosti sú informácie získavané len medzi niektorými národnými orgánmi. Po, súčasťou Eudamedu tieto informácie budú potom k dispozícii, budú verejne dostupné a týka sa to aj rôznych korektívnych opatrení, ktoré budú prijímať eh, výrobcovia. Tam pokiaľ ide o niektoré hlasy, ktoré boli proti komisii, hľadiska eh, investigatívy niektorých médií, niektoré médiá vyjadrili, že naša voľba politík mohla uh, eh, ohromiť alebo ohroziť bezpečnosť pacientov, ale našej, v našom procese tvorby tejto legislatívy sme pripravili e, všetky možné legislatívne návrhy. My počúvame, my sa naozaj snažíme získať všetky dôkazy, ktoré sa dá od všetkých skupín a všetky názory a otvoreným a transparentným spôsobom a či už ide o priemysel pacientov, zdravotníckých pracovníkov, členské štáty, my otvorení sme akýmkoľvek dialogu, sme e, ochotní vyhodnotiť a vyhodnotiť aj viaceré možnosti a identifikovať možnosti a potom vybrať e, jeden z tých našich, jeden dobrý návrh. A to je v podstate aj klasický legislatívny postup a myslím si, že v tomto kontexte e, si myslíme, že legislatíva o zdravotníckých pomôckach nebola nejakým spôsobom iná. E, pokiaľ ide o našu novú databázu Eudamed, povedal som, že je od nie je dostatočne otvorená a transparentná, ako by mala byť, to tvrdíte. Je možno pravda, že ešte stále diskutujeme s členskými štátmi o tom, aké informácie budú e, k dispozícii alebo odhalené a môže byť, že nie všetky informácie dáme do potom budú aj verejné, ale potom to bude musieť byť veľmi dobre odvodnené, pretože akékoľvek incidenty musia sa dôkladne rozanalizovať z hľadiska svojej príčiny a e, z účinku a či aj vyhodnotiť všetky príslušné faktory, či už ide o nesprávne používanie, alebo či išlo o klinické aspekty. A je to v našom verejnom záujme, aby sme poskytli overené a presné informácie o incidentoch a nie, aby sme um, urobili nejaké potenciálne zavádzajúce správy. A myslím si, že musíme hlavne budovať dôveru, tak aby sa každý mohol spoliehať na tieto zdravotnícke pomôcky aj na všetky informácie, ktoré budú k dispozícii pri ich používaní. Ja si myslím, že by sme mať plne funkčný systém a to je prvýkrát, kedy je o bezpečnosť pacientov, nejde tu o komerčné záujmy alebo nejakú utajenosť a podobné, ako niektorí hovoria. V závere by som možno mohol povedať, že komisia má vysoký rešpekt v či práci Medzinárodného konzorcia investigatívnych novinárov. Mnohé z tém sú úplne v súlade s obľúbami, ktoré aj vlastne viedli komisiu a ostatných zákonodarcov prísť k tejto, tejto komplexnej reforme. A my chceme, aby naši pacienti a občania majú tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ktorá je inovatívna, bezpečná a e, musíme, e, aby sme reagovali na alebo keď chceme už identifikovať, kde sú slabé stránky, to si bude vyžadovať určité roky, ktoré ukážu, až prax ukáže. A členské štáty, aj komisia, e, aj všetky zúčastnené strany chceli, teraz je na nich vlastne, aby všetky príslušné predpisy implementovali a uplatňovali v príslušných časových harmonogramoch a myslím si, že si vyžaduje to kolektívne úsilie a ten prechod novému systému bude trošku výzva, ale určite sa musíme priniesť výsledky na čas. Ďakujem pekne predsedajúca. Ďakujem pekne všetkým vám, riaditeľom. Ďakujem aj, teraz by som dala slovo kolegom, keby chceli položiť nejaké otázky. Prvou na mojom zozname je pani Grostet. Présidente, je vais me permettre d'intervenir non seulement en mon nom, mais Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem hovoriť aj v mene mojej kolegyne McGuinness, ktorá sa splnila, že tu dnes nemôže byť s nami. Ona bola tieňou spravodajkyňa za našu politickú skupinu pre naredenie o zdravotníckých e, pomockách. To poznáte to, že my máme úplne rovnaké postoje a týmto ja hovorím nielen za seba, ale aj za ňu. Chcela by som povedať, že aké je dôležité je potrebné naozaj pripomenúť, že potrebujeme zlepšiť kvalitu života pacientov. Pokiaľ ide o tie materiály, ktoré poškodzujú pacientov, máme tu aj prípady podvodov, na základe ktorých sa na trh dostali nebezpečné zdravotnícke pomocky, ale samozrejme netreba z toho vyvodzovať eh, také nejaké všeobecné závery, pokiaľ ide o tieto zdravotnícke pomôcky. Odhalenia, ktoré sme dostali na základe tohto projektu Implant Files, zdôrazňujú tie štruktúralne nedostatky eh, a nedostatky v legislatíve. Tie sú samozrejme reálne, ale sú to presne tie, ktoré parlament chcel napraviť preskúmaním eh, príslušných nariadení. Je mi ľúto, že úloha Európy a úloha Európskeho parlamentu nebola dostatočne zdôraznená v tomto smere. My sme naozaj zareagovali na túto situáciu eh, s prísnením pravidiel, pokiaľ ide o kontroly Eh, pred a po uvedení na trh v roku 2017 a taktiež sme zaviedli lepšie eh, sledovanie trhu. Nebudem samozrejme zachádzať ale zbytočne do eh, podrobností. Čo sa týka teda tej, toho zovšeobecňovania a až, myslím si, príliš um, takých znepokojujúcich správ, ktoré sa tu dostávajú, um, myslím si, že môžeme hovoriť o problémoch bez toho, aby sme vrhli takýmto spôsobom tieň na úplne celý, eh, celé odvetvie a znepokojili úplne všetkým pacientov, ktorí používajú nejaké zdravotnícke uh, pomôcky alebo nejaké implantáty. Máme 5,2 milióna pacientov v USA, ktorí takéto pomôcky eh, používajú, ale neuvádzame, že tá databáza sa týka osôb, ktoré využívajú nejakú zdravotnú pomôcku aj bez toho, aby eh, boli alebo aby vznikli nejaké incidenty pri používaní tohto zdravotníckého eh, zariadenia. Takže ja si myslím, že by bolo treba možno, že trošku lepšie z toho novinárskeho hľadiska k tejto veci pristúpiť možno nejakým takým pravdivejším spôsobom, lebo inak to môže byť nebezpečné Nuž a potom ja aj moja kolegyňa by sme chceli hovoriť o tom uplatňovaní tohto spomínaného nariadenia. Ja sa obávam, že tie lehoty, ktoré sme nastavili, sa nedodržiavajú. A potom samozrejme je tu ešte aj otázka Brexitu. Samozrejme, e, čo sa stane, ak nebudeme mať dohodu, respektíve budeme mať ten tvrdý Brexit e, bez dohody. E, tieto zdravotnícke pomocky, ktoré osvedčili notifikované orgány v Spojenom kráľovstve, tak moja kolegyňa sa pýta, čo sa s nimi bude robiť. Budú aj naďalej dostupné v Európskej únii. Naozaj by ma zaujímali úplne presné odpovede na tieto otázky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now, Madame... Ďakujem pekne teraz pani Rivazi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som menej optimistická ako moja kolegyňa čo sa týka tohto nariadenia, ja ďakujem pekne novinárom za to, že viedli e, toto mm, vyšetrovanie, pretože máme problém s zodpovednosťou, transparentnosťou a taktiež s e, oznamovaním týchto problémov. Najskôr, čo sa týka správy alebo riadenia Spoločne s, panom, s pani Rodberen, ktorá bola v minulosti spravodajkyňou, sme sa uh, naozaj snažili e, prísť s nejakým takým centralizovaným organizmom, by sme vedeli, kto konkrétne vedie e, alebo nesie zodpovednosť v tejto e, otázke. Pokiaľ ide o zdravotnícke pomôcky, je to podnik, je to spoločné výskumné centrum, alebo kto to je? Kto je zodpovedný za tie zdravotnícke pomôcky? Tam to naozaj vôbec nie je jasné. Potom, pokiaľ ide o ten výbor odborníkov na implantáty a tie najrizikovejšie zdravotnícke pomôcky. Dosiahneme transparentnosť, pokiaľ ide o množstvo expertov a pokiaľ ide o štúdie, ktoré boli alebo budú vykonané, aby sme zistili, či podľa toho hodnotenia, ktoré prebehne, aké bude a aký bude ten jeho stav. Nuž a potom hm, pozerám sa na, ten, na tú správu komisie. Nuž a čo sa tam hovorí? Hovorí sa tam, že hovorili s e, organizmami, teda s orgánmi certifikácie nuž a že zistili, že tam existujú určité nedostatky, e, pokiaľ ide napríklad o kvalifikáciu zamestnancov a tak ďalej a po, taktiež špecifické problémy, pokiaľ ide o hodnotenie súladu. No a ak väčšina tých um, certifikačných orgánov sú súkromné uh, spoločnosti, no tak čím viac certifikátov uh, vydajú, tým viac peňazí zarobia. Takže ako môžeme odôvodniť to, že tieto certifikačné orgány sú uh, mm, orgány, alebo ako môžeme tvrdiť, že sú nezávislé? Nož a potom Hovorilo sa o tej databáze Eudamed, ale kto by mal túto databázu riadiť? Kto ju bude spravovať? Prečo hovoríte komisii, že nechceme, aby boli informácie zverejňované, pretože to bude e, potom znepokojovať ľudí? Ja si myslím, že žijeme v roku 2019. E, byli sme sa za to, aby sme mali e, prístup k klinickým štúdiám o liekoch. A teraz vám naraz komisia povie, že nie sme dostatočne veľkí na to, aby sme mohli mať prístup k takýmto informáciám. Ale za koho sa považujete, keď toto tvrdíte? Podľa mňa toto je škandalozne. Nuž a potom vedľajšie účinky implantátov. Ako to bude prebiehať? Kto bude varovať o tom, že takéto účinky existujú? Ak v Bulharsku alebo v Rumunsku takéto varovanie zobrazia alebo zistia, tak ako potom budú informovať ostatným? Mali byť nejaké vnútroštátne agentúry, by mali byť za toto zodpovedné. Keď sa pozrieme ale na Francúzsko, tam národné agentúry pokiaľ ide o mm, obozretnosť v oblasti používaných materiálov, tak tam máme nejakých inšpektorov, nejakých ľudí, ktorí toto spravujú. Ale ako to teda celé vypáli v realite? Takže ja naozaj e, som znepokojená, pokiaľ ide o tieto zdravotnícke pomôcky. Myslím si, že komisia nesie zodpovednosť. Potrebujeme jeden centralizovaný, viditeľný organizmus, e, aby bolo jasné, kto nesie zodpovednosť. Ale namiesto toho nám komisia hovorí, že predsa všetko je v poriadku, ale to tak nie je. Potom novinári povedia, že certifikačné orgány udelujú certifikáty bez toho, aby sa vôbec pozreli, naozaj fyzicky pozreli na tie zdravotnícke pomôcky. Podľa mňa toto je veľmi závažný problém. Uh, a myslím si, že vy si dostatočne neuvedomujete tú dôležitosť rozhodnutí, ktoré sa v tejto oblasti príjmajú. Potom otázka zodpovednosti. Ak dojde ku škandálu, vy budete zodpovední, lebo my za parlament sme chceli byť transparentní. Chceli sme kontrolovať, dohliadať e, a, dohľad, a dodržiavať, mať aj tú transparentnosť, mať tam možnosť toho varovania a tak ďalej. Ale vy dávate zdravie našich občanov do rúk súkromným spoločnostiam. Ah, it's that, it's that time of uh, <laughs> the year. No už to je ten čas v roku, áno. No pani Šarperík? Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi znepokojujúce, čo počujeme a vyvolalo to veľa pozornosti v Holandsku aj v Nemecku. Vidím, že t- e, sa to tam tomu tiež venuje. Tieto veci nie sú verejnosti dostupné, pokiaľ ide o bezpečnosť implantátov. Pacienti ani nevedia zistiť, aké boli závadné výrobky v minulých rokoch a potom ľudia nie sú ani dobre informovaní o rizikách zákroku a ako dôležité je veci ďalej sledovať a kontrolovať. Krokom vpred by malo byť vytvorenie fondu, na ktorý sa môžu pacienti obrátiť a odkiaľ by mohli byť finančne krytí, ak by došlo ku komplikáciám po zákroku v dôsledku závadných implantátov. Výrobcovia by mohli do toho prispievať a spolufinancovať. A po štvrté, nová európska legislatíva nadobudne účinnosť 26. maja 2020. Komisia uviedla, že, sú, že nie sú žiadne uh, možnosti alebo údaje o tom, kde možno nahlasovať dovtedy e, nejaké nehody v súvislosti s implantátmi. Prečo dovtedy čakáme? Prečo ľudia sú takto vystavení ďalšiemu riziku? Čo s tým spravíme? Prečo nie je možné, aby občania neboli dobre informovaní o nebezpečí a rizikách? Nemecká vláda už medzi tým prijala legislatívu, od 29. E, januára 2019 e, vytvorila Národný registrál, kde sa kontrolujú zdravotnícke pomôcky a tým sa situácia zlepšuje a medzi tým prijali aj upravili svoje ostatné zákony, ktoré sa týkajú implantátov, e, kardiostimulátorov, prsných implantátov a podobné. Holandský minister v decembri povedal, že od 1. januára 2019 holandskí lekári majú právnu povinnosť implantáty registrovať v krajinskom im, registri implantátov, tak to je naozaj znepokojúce. Neme, Holandsko sa tu tiež snaží a má určitý pokrok a data, komisia neuvažuje o databáze v tomto časovom úseku do nadobudnutia účinnosti. Takže keď hovoríme napríklad o Američanoch, tak americká administratíva pre potraviny a lieky zodpovedá za registráciu všetkých úmrtí, eh, nehôd, eh, zdravotných problémov v súvislosti s implantátmi ale Amerika má už aj e, online databázu FDL, kde sú k e, e, dispozícii správy za mnohé roky a je tam studnica informácií pre pacientov, výskumníkov, politikov a podobne. Táto databáza je dostupná každému a netýka sa len vybranej skupiny, tak ako je to teraz u nás. Chcem týmto povedať, mohli by ste povedať, že to nie je až taký veľký problém, ale je to problém, keď sa to dotkne vás. A ja si myslím, že my v politike, v Európskom parlamente musíme začať konať a pripraviť takú legislatívu, ktorá by mohla pomôcť našim občanom, pretože je to znepokojujúce, keď sa to dotkne konkrétneho človeka a na to je tu Európsky parlament. Ďakujem. Thank you, Mr. Caputo. Ďakujem pekne teraz pán Caputo. Grazie, grazie Io penso che noi come Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si myslím, že ako zákonodarcovia mali by sme byť ďační za prácu, ktorú vykonávajú novinári osobitne tí, ktorí sú zodpovední za implant files, pretože poskytli nám informácie o sektore, ktorý nebol až takým transparentným a iným z problémom, na ktoré sa nám ktorý sa odhalil, vlastne sme zistili, že je tu nedostatok transparentnosti, nedostatok vysledovateľnosti e, týchto pomôcok. Toto sú všetko aspekty, ktoré potom viedli k viacerým obávam z hľadiska ochrany verejného zdravia v Európe. Ja som dôkladne počúval všetkých, všetky prezentácie a myslím si, že samotný e, priemysel naozaj robí aj určitý pokrok e, v tom, že sa zabezpečí to, aby zdravie európskych občanov bolo chránené. Ale my musíme sa pokúsiť urobiť viac. Bezpečnosť, e, E, implantátu alebo nejaké zdravotnej pomôcky je certifikovaná certifikačnými orgánmi, ktoré sú súkromné organizácie, ktoré fungujú na baze zisku a nie nejaké regulačné orgány, ako napríklad to v prípade liečiv. A v prípade e, škôd alebo z nefungovania týchto e, pomôcok nie sú nejako zaznamenané, čiže nemáme o tomto žiadne záznamy a keďže sa veda vyvíja stále ďalej, určite ešte budeme vidieť viacere prípady, ktoré sa objavia, kedy veci necelkom dobre fungujú. Aj v Spojených štátoch v FDA má verejný register takýchto informácií a neviem, či by sme mali zaostávať tu v Európe. Myslím si, že vo svetle vykonávaného vyšetrovania parlament musí podporiť okamžitú zmenu nariadenia a možno tá reštrukturalizácia v rámci MEA pre, aj vybaviť novým oriadením, novým oddelením pre implantáty napríklad a zdravotnícke pomôcky a testovanie, tak aby sa to tam mohlo diať ešte prvne, než sa to schváli a našou úlohou zákonodarcov je pokúsiť sa porozumieť tomu, že čo je najlepšie pre občanov Európskej únie a táto potom pretransformovať do predpisu a do zákona. Predsednička, ďakujem pekne. aby som chcela tiež položiť otázku. Takže mám ešte otázku ja sama aj na DG Grow. Možno by ste nám mohli povedať niečo viac o procese o určovania tých notifikačných orgánov, notifikovaných orgánov, či Viem, že ešte stále jeden, teda aké sú vaše opatrenia, ktorým uplatňujete na urýchlenie procesu, pretože vieme, že je treba splniť určité termíny a klademe si otázku, či budeme schopní splniť túto, tento termín s tými určovaním notifikovaných orgánov. A teda jedna vec, a ak sa nám to nepodarí, tak potom aké budú opatrenia? keď sa nám nepodarí splniť termíny. Takže toto by nás sa zaujímalo, keby nám toto povedalo DG Grow. A týmto sme ukončili naše otázky, alebo nemám viac otázok a odpožiadala by som všetkých troch rečníkov, aby teda odpovedali na témy alebo otázky tak každý z vás môže mať takých 5 minút, aby sme dodržali časový harmonogram našeho, našej schôdze. Tak prvým bude pán Bowers. Um, I... Ďakujem pekne. Ja mám len dve pripomienky. Jedna vec. Niekoľko rečníkov spomínalo o tom škandále firmy PIP s implantátmi a to dovtedy sa tomuto priemyslu veľmi dobre darilo, malo dobrú reputáciu a robilo veľa, aby to bolo pozitívne a a v tom, táto udalosť, aby sme celý tento priemysel ako keby označili, že všetci tak konajú ako tento prípad, to by bolo tiež trošku nesprávne. Myslím si, že pokiaľ ide o samotné presné implantáty, je x iných rôznych hororových eh, prípadových štúdií, pretože existuje aj systematický problém, existuje určitý systém alebo režim schvalovania, ktorý máme v Európe. A tiež tu bolo spomenuté, že priemysel skutočne eh, robí veľa vecí, zdravotnícke pomôcky robia a je to aj výzva hovoriť o tomto kriticky e, pre mňa z pohľadu novinára bez toho, aby som byl, nebol, nebol neférový. Ale na čo sa ja chcem sústrediť, nie je to ako alebo koľko e, prínosu majú pacienti z zdravotníckej pomôcky. Skôr ide o zodpovednosť, e, ktorá je v akú zodpovednosť berie za tú prakticky stále prítom, prítomné riziko, ktoré je v prípade zdravotníckých pomôcok. A pravdou je, že členovia tej MedTech Európia, Europe sú firmy, sú, ich úlohou je zarábať peniaze, my do nich investujeme, aj naši pacienti a to je ich činnosť, e, tak nie je, má zmysel nejakým spôsobom odkláňať sa od toho, že produkty, ktoré predávajú, často robia dobrú službu pacientom. Jednoducho firmy sú tam na to, aby zarábali peniaze a toto je priemysel, ktorý má e, reputáciu veľmi agresívneho marketingu, bol e, naozaj zapojený do rôznych uplatkárskych škandálov, pravidelne e, robí určité podvody aj v Medicare, v Spojených štátoch to nie je otázka dôvery týmto firmám. Ja ani nenavrhujem, že priemysel je zlý či dobrý. Jednoducho to je komerčná prevádzka, ktorú treba ktorých treba pristupovať tým spôsobom aj v nariadení. Nerobme si žiadne ilúzie, že to je niečo iné. A druhá vec e, sa týka toho, že niektorí tu hovorili o tom, že novinári nevhodne navrhovali, že tie e, zlé incidenty by mali byť e, publikované, pretože nie všetky boli síce preverené, ale niektoré, ktoré boli preverené, ako že spôsobili príčinu takéhoto eh, incidentu. A je s tým problém. Ja si myslím, že aj väčšina eh, čísel z priemyslu aj potvrdí, že veľmi veľa tých správ o zlom, zlom účinku a toto je problém, že správy, kde je kauzalita je neurčená, neznamená, že nie sú dostatočne hodnotné signály problematických pomôcok. A existuje množstvo príkladov produktov, ktoré boli stiahnuté z obehu na báze toho, že bola, bol vysoký počet tých incidentov a problémov a bola tam aj pozitívna kauzalita ako napríklad Spring Fidelis, ICD Leeds. Mnohí poslanci, eh, isté ich voliči poznajú a boli to veľmi problematické firmy a boli to práve správy, ktoré mali vysoký počet incidentov a toto nie je celkom úplný spravodlivý dôvod e, zbrániť verejnosti prístup k, verej, k informáciám, pretože to sú informácie, ktoré pacienti mali mať, aj lekári by mali mať. Ďakujem pekne teraz pán Bernasconi. Naozaj zaujímavé pripomienky. Myslím si, že my ako priemysel sme už čakali na toto nové naredenie dosť dlho. A je dosť také zriedkavé, že už priemysel je ochotný ísť úplným prepracovaním produktu a, a je ochotný byť regulovaným. Myslím si, že priemysel si veľmi dobre uvedomuje, že súčasná spernica, tak podľa ktorej fungujeme posledných 15-20 rokov, je už nie celkom vhodná. A to sa musí zmeniť. Musí naozaj zmeniť, lebo my sme prostredí, kde potrebujeme viac transparentnosti. Myslím si, že aj technológie dnes nám dávajú možnosť robiť viac aj z hľadiska klinických dôkazov, ktoré sme mohli, môžeme robiť dnes než predtým. Myslím aj technológie, ktoré sa tu spomínajú, e, môžu sa sledovať e, produkt, čo sa s ním deje a priemysel plne toto podporuje. Nikdy sme nešli proti tomuto. Myslíme si, že my tú transparentnosť tu potrebujeme, pretože v konečnom dôsledku pre náš priemysel nie je, to nerobí nám dobre, že máme škandály vonkoncom, určite nám nerobí dobre, keď naozaj ľuďom ubližujeme a pre, je zaujímavé, že niektoré z prípadov, ktoré tu boli spomenuté, môžete aj vidieť, že v týchto prípadoch systém vlastne už fungoval v niekoľko prípadov, ktoré bolo spomenuté, že niečo sa bolo zlé s nejakým pomockou a hneď bola stiahnutá z, obe, z obehu. E, možno, že to nie je možno, že ten najlepší spôsob riešenia, ale na druhej strane bol stiahnutý ten produkt okamžite. Čiže tá zvýšené povedomie zo strany priemyslu o tom, že musíme sa zlepšiť, musíme byť lepšími a byť transparentnejšími a naozaj to aj urobíme. Ale e, otázka, že či to má byť centralizované alebo aké, ak sa na to pozrieme, áno, existuje určitá forma e, určitej možnosti pre nás a má, sú tam dve hlavy. Jedna vec je národný orgán a jedna vec je komisia. Sú to teda e, mož, ktorí nás tu riadia a môžeme veci ešte viacej skomplikovať, než e, sú. Ale určite vieme veci zlepšiť, a aby sme mali veci zlepšiť. Jediná vec, e, ktorú má trošku, čo mám obavu, že si myslím, že dnes máme na stole návrh nového nariadenia, ktoré musí vstúpiť do platnosti v maja 2020 a nemôžeme si dovoliť, aby toto nebolo v platnosti vtedy. Nevstúpilo do platnosti, musíme dodržať ten termín. A myslím si, že nesmieme sa bať povedať, že keď toto dáme do platnosti, ak tak, ako to má byť, Zároveň musíme mať aj systém, ktorý naďalej bude kontrolovať, že či to aj zároveň od, bude odpoveďou na tie všetky očakávania, ktoré tu sú, či už od regula- zákonodarcov, alebo pacientov, alebo ostatných. E, a, a ak a ak sa veci nebudú vyvíjať tým správnym smerom, tak musíme mať schopnosť to povedať. Ale najhoršie, čo môžeme urobiť, je pokúsiť sa hneď teraz všetko zmeniť táto vec ešte ani sa nedostala ani do, do pohybu. Čo chceme? Chceme sa vrátiť späť, využ, diskus, diskutovať, prvnež niečo predložíme, medzi tým nebudeme uplatňovať toto nariadenie. My musíme toto nové nariadenie, pretože práve kvôli bezpečnosti pacientov. Takže ja by som chcel naliehať na to, aby sme všetko preto urobili, aby toto nové nariadenie mohlo vstúpiť do platnosti a mohlo byť uplatňované, aby sme naozaj konali transparentne a vytvorili tú databázu Eudamed. Musíme byť transparentnými, nesmieme sa báť transparentnosti. Takže ja si nemyslím, že, by sme, že tu máme niečo, čo by sme chceli skrývať. To sa už dnes aj tak nedá v tom dnešnom svete. Takže my to podporujeme a dáme to do pohybu, do platnosti, pretože inak všetko to boli len pekné reči a nič sa nezmení. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. No a teraz e, komisia, zdá sa, že naozaj potrebujeme implementovať legislatívu. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť. Áno, ďakujem pekne. Možno začnem tou vašou otázkou aký je aktuálny stav vykonávania tejto legislatívy a taktiež určovania tých notifikovaných orgánov. V súčasnosti máme 45 prebiehajúcich žiadostí o notifikovaný e, proces e, označenia, potom 25 spoločných hodnotení, ktoré prebiehajú a tri, ktoré čoskoro budú spustené. A na základe tohoto si myslím, že tie notifikované orgány Eh, myslím naozaj tie žiadosti eh, podávali, alebo ak podávali žiadosti správnym spôsobom a všetci veci pôjdu tak, ako to plánujeme, tak väčšina týchto žiadostí by mala mať pozitívny výsledok, ale pravdepodobne ešte je teraz ťažké sa konkrétne vyjadriť. Môžem povedať, že na tom naozaj pracujeme a členské štáty, notifikované orgány tiež určite na tom tvrdo pracujú, takže e, určite tam existuje e, to príjmanie zodpovednosti zo strany tých relevantných hráčov. Potom tu bola otázka, pokiaľ ide o Brexit. Tam Neviem, či máme nejaké novinky o dnešnom hlasovaní v dolnej e, snemovni alebo v dolnej, dolnej komore. V každom prípade 27 e, členských štátov EÚ veľmi pozorne sleduje túto situáciu a pracujú na tých rôznych možnostiach. Napríklad pokiaľ ide o ten prenos e, certifikátov z notifikovaných orgánov e, Spojeného kráľovstva na notifikované orgány EÚ, tak aby sme naozaj na čas našli, aký, na akom základe by sme mohli pracovať, pokiaľ ide napríklad o nejakej Eh, riziko eh, nedodávania alebo výpadku dodávania tých veľmi dôležitých eh, kľúčových zdravotníckých pomocok. Nuž a Samozrejme, toto stále ešte je vec, na ktorej pracujeme, ale myslím si, že už pracujeme teraz na nejakých ďalších opatreniach, aby sme zabezpečili dostupnosť tých naozaj potrebných zdravotníckých pomôcok. Teraz, čo sa týka e, otázky pani, Grivas, pani Rivasi, kto je zodpovedný v rámci komisie, najprv by som povedal, že Európska komisia je jedna jediná inštitúcia, takže ona sama celá zodpoveda za svoje aktivity, či už je to spoločné výskumné centrum alebo nejaký iný útvar. V každom prípade vedieme túto koordináciu v tejto oblasti pri práci na, nariadenia, na implementácii nariadenia o zdravotníckých pomockách. No a samozrejme eh, aj členské štáty prispievajú k tomuto spoločnému eh, hodnoteniu a pokiaľ ide o tie vedecké hodnotenia, tie nám poskytuje spoločné výskumné centrum. Potom otázka vysledovateľnosti a transparentnosti samozrejme naozaj veríme v to, že to, čo teraz sa nastavujeme, ako tú celoeurópsku databázu Eudamed, tak tá bude pokrývať naozaj tie, eh, alebo vykrie tie najväčšie nedostatky, ktoré sme doteraz zistili. Myslím si, že teraz naozaj existuje možnosť eh, pokryť aj tie otázky, ktoré máme, pokiaľ ide o centrálnu registráciu incidentov a e, pomôcok, ale taktiež pokiaľ ide o opatrenia súvisiace s e, dohľadom nad trhom a e, obozretným postupom. Takže myslím si, že toto, e, táto celoeurópska e, databáza a takýto prístup k informáciám je naozaj značnou zmenou a naozaj to všetko mení, myslím si, v tejto oblasti. Myslím si, že toto boli predovšetkým tie otázky, ktoré boli e, adresované komisii. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne všetkým e, vám za to, že ste prišli, že ste s nami viedli diskusiu na túto tému. Samozrejme budeme ďalej sledovať e, to, čo bude prebiehať, ako bude prebiehať tá implementácia A naozaj by sme asi trvali na tom, že potrebujeme transparentnosť, informovať verejnosť o situácii. Toto určite e, dúfame, že sa tam odrazí v záujme nás všetkých. Ďakujeme pekne aj e, novinárom, ďakujem pekne našim kolegom a týmto ukončujeme tento bod nášho programu. A teraz tu máme návrh e, aktu Európskej únie na základe E, pravidlo 46 časti 2 rokovacieho poriadku e, v otázkach podpory odberu plazmy v Európskej únii. Toto bolo navrhnuté 18. decembra kolegami Kaputo, Schreier, Pirik a mnohými ďalšími z rôznych politických skupín. Zodpovedným alebo gestorským výborom v tomto eh, prípade je práve náš výbor Envy. Rozhodol sa o tom 16. januára. Nož a dnes to máme na programe našej schôdze, tak aby sme, eh, aby mohli tí eh, autory tento svoj návrh predstaviť, aby sme o tom mohli diskutovať. Pretože sa plánuje prijatie rozhodnutia v tejto veci do troch mesiacov od toho termínu, kedy sa mohli na výbor obrátiť autory tohto návrhu. Takže práve preto sa dnes stretávame, budeme hovoriť o tejto veci, no a slovo má pán Kaputo. Nech sa páči. Grazie. Eh, grazie. Ďakujem pekne, pani predsednička. V súčasnosti v Európskej únii čoraz viac pacientov je postihnutých e, chorobami e, súvisiacimi s plazmou a dostupnosť liekov e, na základe plazmy je potrebná čoraz viac. No, čo sa týka takýchto liekov na báze plazmy, tie potrebujú tú prvotnú surovinu, ktorú ťažko nájsť, ľudskú plazmu. Európska únia je teda v veľmi ťažkej situácii. 40 používanej plazmy, ktorá sa používa na liečbu európskych pacientov, sa dováža z USA. A na, v USA toto upravuje FDA, takže naozaj v tomto smere e, sme závislí od tých externých faktorov, ktoré nemáme pod kontrolou. Bolo by dobre teda prijať eh, riešenia, ktoré by zaručili e, náležitú dostupnosť plazmy na výrobu liekov, ktoré budú použité na liečbu pacientov, u ktorých sme diagnostikovali mm, potenciálne smrteľné choroby, napríklad problémy s imunitou, polineuropatia, hemofília, chronické zápalové ochorenia a podobne. Vďaka takémuto aktu únie sme navrhli uh, eh, taký teda právny rámec, uh, aby sme mohli podporiť e, vytvorenie programu na darovanie plazmy vo všetkých členských štátoch. Je teda dôležité vytvoriť podmienky primeraného prístupu pacientov k liekom na báze plazmy. Dúfam, že komisia sa priaznivo vyjadrí k tejto iniciatíve, ktorá alebo ktorú spustili európsky občania. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ďalším autorom alebo spoluautorkou je pani Schreier Pierik. Nech sa páči. Ani. Je to naozaj veľmi pozitívne. Plazma slúži na výrobu e, liekov, v ktorých sa vyžaduje plazma a pacienti majú rastúci dopyt po týchto výrobkoch, ale plazma je v Európe zriedkavá 40 sa mu, pod dopytu sa musí dovážať napríklad z USA a záleží to na rôznych faktoroch, nad ktorými nemáme kontrolu. V Amerike dostávajú ľudia peniaze za darovanie krvnej plazmy a to prináša so sebou rôzne rizika. Ak ľudia dostávajú za plazmu peniaze, tak možno nie sú celkom úprimní, keď majú hlásiť stav, svoj zdravotný stav. A potom e, sú, je plazma, ktorá obsahuje potom takéto zárodky, ktoré sú dlho života schopné. Takže a takéto lieky z Ameriky napríklad sa dostávajú aj na trh v Európe. Aj samotná plazma takto prichádza na trh EÚ a používa sa vo vývoji liekov. Plazmatické výrobky, e, zdravotné liečiva, E, ktoré máme na trhu v Holandsku, sú vyrábané z e, plazmy holandských darcov, ale môže sa stať, že tieto výrobky na holandskom trhu sú síce vyrobené v Holandsku, ale z amerických donácií, e, od amerických darcov. Takže treba zlepšiť systém kontroly plazmy, keď slúži ako základný materiál na výrobu liekov. Keď potrebujeme a náš nárok a dopyt po plazme z roka na rok rastie, Krvná aliancia Európy je za e, to, aby sme, sa z, e, aby sme spolupracovali v tejto e, oblasti a nestrácali drahocenú krv. Musíme na európskej úrovni tieto veci riešiť presne tak, ako sa to už naznačilo pred rečníkom podľa VHO je bezpečný spôsob zberu plazmy cez neplatených dobrovoľných darcov, ale treba touto snahu oceniť. Musíme prísť s riešeniami, ktoré zabezpečia dostatok plazmy a e, darci plazmy musia byť podporovaní v rámci EÚ, tak aby sme už neboli závislí na dovoze z Ameriky a preto chcem tento návrh aj čo najsilnejšie podporiť. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani Prostat, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa Eh, pripájam k množstvu alebo väčšine toho, čo povedali predrečníci, pokiaľ ide o eh, darovanie krvi. Toto je naozaj niečo, čo je veľmi cenné, nenahraditeľné. Ja by som dokonca povedala, že tu ide naozaj o prejav takej občianskej zodpovednosti, ale prioritou nášho systému odberu je zabezpečenie bezpečnosti pacientov, či už ide o darcov alebo príjemcov tejto plazmy. Tak ako sa zdôrazňuje aj vo vyhlásení, existuje aj problém zásobovania, teda dostupnosti. E, samostatnosť e, Európy, pokiaľ ide o krv, ale predovšetkým pokiaľ ide o plazmu, e, to je to, čo by sme mali mať za cieľ my vo veľkej miere, tak ako povedali kolegovia, závisíme od americkej plazmy a naozaj do hry vstupuje otázka strategickej nezávislosti Európy v tejto oblasti. Je teda potrebné nájsť našu vlastnú cestu, eh, zachovať si náš humanistický a solidárny model zároveň. Eh, nemôžeme s ľudským telom zaobchádzať ako s tovarom, treba rešpektovať eh, ľudské zdravie. Toto sú naozaj princípy, ktoré treba, na ktorých treba stavať. Ja som proti tomu, aby sme odmeňovali darcov plazmy, lebo to je taká falošná, falošný dobrý nápad, ktorý nás zavedie na nesprávne chodničky a bude to kontraproduktívne. Túto zásadu v podstate e, podporujú aj autory vo vyhlásení. Som veľmi rada tomu, lebo inak by som nemohla takýto text podporiť. Ja som o tejto otázke veľa premýšľala a trvala by som, zdôrazňovala by som e, tú potrebu dosiahnutia strategickej nezávislosti Európy v tejto oblasti. Strategická nezávislosť e, európskych občanov, o tom sa hovorí napríklad v oblasti obrany. Ale pokiaľ ide o e, nejaké vážne udalosti na území e, Európy alebo v, na celom svete, tam si Američania veľmi ľahko môžu povedať, že si nechávajú svoje zdroje pre seba. A potom my budeme robiť čo? A preto sa teraz e, obraciam na Európsku komisiu. Určite sa treba zamyslieť nad tým, ako vyzvať e, členské štáty na to, aby lepšie zorganizovali tento odber, ako si vytvoriť eh, takých verných darcov, ako eh, odmeniť tie, toto gesto, ako možno stimulovať týchto darcov, tak ako o tom hovorila eh, už predrečnička. Takže naozaj treba prísť s určitými návrhmi, s určitými inováciami nad rámec toho, čo aktuálne v tejto oblasti robíme. Ale ja by som bola o mnoho opatrnejšia ako autori tohto vyhlásenia v tých vyhláseniach, že treba preskúmať našu smernicu o krvi. Mm, legislatívne preskúmanie, legislatívne zmeny, tam naozaj vždy nastávajú e, veľké mm, obavy, veľké neistoty. Tomu by sa možno, že aj bolo lepšie vyhnúť. Takže si myslím, že sa treba e, vyhnúť tomu, aby sme veci príliš uponáhľali. Treba si e, zvážiť plus a mínus, e, pozrieť sa na to, čo by znamenali zmeny nášho právneho rámca predtým, než naozaj vyzmeme príslušné orgány na to, aby túto legislatívu preskúmali. Naozaj by ma zaujímal názov komisie v tejto veci. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz sa teda obraciam na komisiu. Pán Sišel, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička, vážení členovia výboru, najskôr chcem váženým poslancom Európskeho parlamentu poďakovať za túto iniciatívu. Komisia uznáva, že pacienti v EÚ e, do značnej miery závisia od plazmy e, pochádzajúcej e, z krajín mimo EÚ, predovšetkým USA, už sa hovorilo o tých 40 Tie posledné čísla, ktoré máme, hovoria dokonca ešte o vyššom číselnom údaji. Nuž a máme tu naozaj množstvo skupín pacientov, ktoré, ktorí závisia závisia od e, liekov, ktoré sa vyrábajú z plazmy a toto je zraniteľná skupina, najmä v prípade, keď dojde k prerušeniu e, dodávok. Vieme napríklad, že riziko vypuknutia choroby v USA by mohlo e, ohroziť dodávky týchto liekov do nás a mohlo by to prispieť posilniť vektory tých jednotlivých chorôb, napríklad môžeme spomenúť ziku alebo iné. A to by potom bolo samozrejme ohrozením, priamým ohrozením aj našich zásob krvi. O tomto sa hovorilo aj počas preskúmávania um, legislatívy eh, v oblasti problematiky bunkovej a krvnej a taktiež sme vykonávali rôzne konzultácie v tomto smere. Útvary komisie v roku 2017 zorganizovali zasadnutie príslušných národných orgánov a zainteresovaných strán. Tam sa teda situácia popísala vyzvala a zainteresovaní vyzvali, e, aby sa súčasťou strategického plánu pre nezávislosť Európy stalo aj ošetrenie e, práve týchto otázok. Je naozaj e, veľmi potrebné mať viacero darcov, aby teda to darovanie bolo bezpečné. Na teraz komisia vypracúva záverečnú správu z tohto hodnotenia a potom sa rozhodneme, či a ako budeme riešiť tie jednotlivé nedostatky a obavy, ktoré počas tohto hodnotenia vyvstali. Rozhodnutie samozrejme už bude ale na nadchádzajúcej Európskej komisii. Nuž a zároveň pracujeme aj s Radou Európy. Financujeme prácu, e, ktorá prebieha na pôde Rady Európy a ide teda o akčný plán e, z posilnenia e, samostatnosti Európskej únii pokiaľ ide o plánovanie používania v prípade kríz, teda taký krízový plán na konci januára Rada Európy zorganizovala konferenciu, tam sa o tom tiež hovorilo a bol to taký prvý krok e, na zozbieranie si všetkých e, uhlov pohľadov. E, komisia je veľmi rada za túto prácu a teda už je to súčasťou aj našej práci na komisii. Ďakujem pekne. Yes, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Tým sme uzavreli aj tento bod programu. Skôr než skončím dnešné zasadnutie, tak sa vás chcem spýtať, či máte námietky voči odporúčaniam koordinátorov z 27. februára. Ak nie sú námietky, tak ich má, považujem za schválené. Najbližšie sa stretneme 14. marca do poludnia v Štrásburgu. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám pekný večer.